Ďakujeme, pán Ševčovič. Ďakujeme vám i za to, že ste e, nám ukázali e, e, jazyky, ktoré ovládate, štyri jazyky. Medzi iným som ocenil osobitne využitie mojho materinského jazyka Nemčiny. Teraz prvé kolo koordinátorov, prvý Wim van de Kamp. Voorzitter, dank u zeer. Commissaris. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán komisár ešte zatiaľ nehovorí po holandsky, ale aj to si nacvičíme. Srdečne vás vítam, pán komisár, v Európskom parlamente aj v mene politickej skupiny EPP. My chceme s vami veľmi úzko a, a cieľavedome spolupracovať. Sme totiž presvedčení, že bez dopravy sa samozrejme všetko zastaví e, samozrejme aj európske e, hospodárstvo. Mám tri otázky. V prvom rade Biela kniha cestnej mape smerom k európskemu e, jednotnému dopravnému priestoru. E, v tejto sfére má Európsky parlament svoje priority. E, súhlasíte s nimi alebo by ste ich chceli zmeniť? Aké sú vaše plány? Po druhé, financovanie projektov e, ten T. E, už ste hovorili o tých troch miliardách eur, ktoré prislúbil pán Juncker pre túto oblasť. Koľko e, z týchto peňazí môže ísť im konkrétne do projektov TNT? A potom jedna ťažká otázka, spolupráca s ostatnými komisármi a generálnymi riaditeľmi Komisár pre dopravu e, má veľmi často ťažký život v e, dôsledku agendy komisára napríklad pre životné prostredie. A potom sú tam ešte aj iní kolegovia. Ale e, komisár pre dopravu by mal mať naozaj vedúcu úlohu, akú ju má aj v spoločnosti. A potom ešte jedna otázka súvisiaca s handicapovanými ľuďmi Ide o veľké projekty týkajúce sa e, vzdušnej dopravy, železničnej dopravy. Ako to vyzerá s európskymi e, programami pre e, handicapovaných v oblasti dopravy? Ďakujem vám za pozornosť. Dúfam, že som nebol príliš rýchly pri kladení odpovedí. Ďakujem aj ja vám za to, že ste dodržali rečnícky čas. Nech sa páči, pán Ševčovič, máte slovo. Ja budem e, pracovať na mojej holandčine, slubujem. Ale aby som prešiel k vašim otázkam. E, diskutoval som o tom s mojimi kolegami na komisii ako e, vytvoriť cestovnú mapu, plán pre budúcich 5 rokov. A dospel som k záveru, že čím skôr bude k dispozícii revízia Bielej knihy, tým lepšie Lekcia e, minulých rokov nás totiž to učí, že e, veľmi často e, sa dospelo k nejakému záveru až ku koncu legislatívy a potom sa museli robiť zmeny. Takže ja sa vynasnažím, aby sme zrýchlili prácu na revízii Bielej, kni- Bielej knihy. Doteraz musím povedať, že postup na prácach je celkom dobrý. Už Dosť veľa e, z jednotlivých akcií sa ukončilo alebo sa na nich začalo pracovať. A samozrejme by som chcel o tom diskutovať aj s kolegami v kolegiu. To je dokument, ktorý musí podporiť celé kolegium. A potom samozrejme e, rád prídem medzi vás opäť a budem s vami e, pracovať na tom. A potom pokiaľ ide o ten T a tých 300 e, e, miliárd investícií, vieme všetci, že 26 e, miliárd pre T je veľa peňazí, ale je to iba kvapka v mori. Keď sa pozrieme na to, čo Európa naozaj potrebuje, potrebujeme oveľa viac prostriedkov. A som presvedčený, že dobré projekty v infraštruktúre, dobré pre budúci rozvoj moderných systémov sú projekty, kde naozaj nájdeme aj dobrú e, perspektívu pre investorov zo súkromného sektoru. Môžeme e, nájsť e, partnerstva medzi súkromným a verejným sektorom a takto podporiť pakový efekt verejných financií ktoré sú k dispozícii aj vďaka vašej podpore na vypracovaní viacočného finančného rámca. Koľko teda konečne, v konečnom dôsledku e, poputuje do tejto infraštruktúry, sa teraz dá ťažko povedať, ale je e, treba povedať, že pôjde o to, aby sme hľadali naozaj e, rovnako e, atraktívne e, projekty. A pokiaľ ide o kooperáciu s ostatnými generálnymi raditeľstvami, som momentálne podpredsedom e, Komisie pre e, interinstitucionálne otázky a veľmi rád budem teda e, spolupracovať s kolegami. A potom, pokiaľ ide o prístup e, pre handicapovaných, veľmi a e, rád budem pracovať s, s pani Thyssen na tejto téme. Všetko samozrejme sa budeme snažiť zohľadniť. Ďakujem veľmi pekne aj za dodržanie rečníckého času. Slovo udelujem ďalej. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, v mene socialistickej frakcie by som vám chcel zaželať veľa šťastia pri vypočutí a prejdem teraz e, k mojej otázke týkajúcej sa e, sociálnych e, práv a ich presadzovaniu. Pán designovaný komisár, vidíte tieto sociálne práva ako dôležitú súčasť európskej dopravnej politiky a súhlasili by ste, aby presadzovanie sociálnych práv v celom priestore EÚ sa zlepšilo? A ak áno, Eh, ako by ste to teda realizovali. A potom eh, Sustainable Urban Mobility, trvalo držateľná mestská mobilita. Veľkomestá eh, sú pod čoraz väčším tlakom treba sa e, tým zaoberať. Aký je váš postoj, vážený pán dezignovaný komisár, k e, politike e, mestskej mobility v EÚ a kde vidíte oblasť pre možné zlepšenia? Ako chcete tu postupovať? Napríklad zdieľanie aut, car sharing je zaujímavá téma, ako chce člen, komisia členské štáty podporiť v tejto oblasti, nielen pokiaľ ide teda elektromobily, ale aj car sharing a potom ehm, balíček, prístavný balíček, finančná transparentnosť eh, prístavov, otázka eh, podpory, ako eh, vnímate žiadanie, teda žiadosť o štátnu podporu v tejto oblasti ako budete spolupracovať e, s generálnym riaditeľstvom, e, ktoré je tiež zodpovedné za túto oblasť? A potom e, obrovské lode, tzv. gigaline, ako chcete ošetriť legislatívne túto oblasť a tiež aké konkrétne kroky chce Európska komisia prijať, aby z, zamedzila nebezpečenstvu, že sa zvýšia náklady pre európsky železničný systém. Pán Ševčovič, budem sa snažiť byť stručný, pretože e, som dostal veľmi veľa dôležitých otázok. V prvom rade tie sociálne práva. Myslím, že pre novú komisiu by malo platiť jedno pravidlo, keď pripravujeme legislatívu a keď e, pripravujeme hodnotenie dopadov, E, mali by sme sa vždy pýtať jednu dôležitú otázku, aký vplyv to bude mať na zamestnanosť v Európe. Chceme vytvárať nové e, pracovné miesta, alebo chceme e, vytvárať problémy pre ľudí na trhu práce. A môžem vás uistiť, že toto pre mňa bude veľmi dôležitý princíp v oblasti dopravy. Aby som bol úprimný, keď sa pozriem na posledné roky, myslím si, že sme toho mohli urobiť viac v oblasti sociálneho dialógu. Viem, že e, k nemu dochádza, viem, že na technickej úrovni sa to deje, ale myslím si, že na vytváranie dôvery je potrebné, aby sme to viac podporovali, pretože aspekt kooperácie so sociálnymi partnermi je podľa mňa naozaj zásadný. A e, pokiaľ ide o prístavy, je to oblasť, kde si myslím, že naozaj musíme začať e, budovať dôveru v tejto oblasti. Za nami sú dve veľmi zložité fázy v tejto oblasti. Tretí návrh je na stole. Ja som pripravený s vami pracovať so sociálnymi partnermi, ako by sme sa mohli venovať tejto otázke týkajúcej sa prístavov, mhm. pretože tie sú e, naozaj bránami do Európy. Musíme tu nájsť nejaké riešenie ako ich prepojiť s transeurópskymi e, sieťami. A ide o všetky prístavy, nielen o tie tri e, najväčšie, pretože všetky sú veľmi dôležité pre európsku infraštruktúru. Veľmi dôležitý bod k e, trvaudržateľnej mestskej mobilite. Väčšina Európanov žije v mestách, e, väčšina dopravných nehôd e, sa tiež deje v mestách, väčšina emisí CO2 e, pochádza z miest. E, Takže bolo by logické, aby sme mali veľmi dobrú európsku politiku pre mesta. Na nešťastie všetky členské štáty nezdieľajú takýto pohľad. Máme tu otázku subsidiarity, ehm, musíme o tom diskutovať členskými štátmi. Keď sa pozriem na to, ako starosti, starostovia vnímajú e, tento problém, tí by radi videli tu nejaký rozvoj, videli by tu radi, radi nejakú európsku platformu, o mobilite mm, a rôzne programy, kde by bolo možné zdieľať najlepšie postupy a venovať sa tejto dôležitej téme pre občanov aj pre životné prostredie. Aha, vidím, že už nemám dosť čas, že už mi vypršal čas. Ďakujem. Ďalší rečník Robert Zile. Ďakujem pekne. V prvom rade ďakujem za e, úvod pánovi Ševčovičovi. V mene skupiny ECR sa tešíme a veríme vo vytvorenie dobrej spolupráce s vami. Prvá téma, ktorú by som chcel spomenúť, my sa vždy zaoberáme témou koridorov v rámci Connected Europe eh, Facility. A myslíme si, že do konca roku 2016, ak určité projekty nebudú postupovať, komisia by potom mala e, na projekty uplatniť e, princíp, e, ak peniaze nevyčutíte, stratíte ich. No a je jednoduchšie implementovať veci pre jeden členský štát, než pre koridorové projekty, ktoré sa týkajú dvoch, troch a viac členských štátov. Ako teda vnímate veľké koridorové projekty, ktoré prepájajú Európu e, z tohto pohľadu? A potom za civilné prelety. E, v kontexte e, nedávnych sporov s Ruskom a sankcií Rusko pohrozilo určitými negatívami v oblasti civilnej dopravy Vieme, že je to proti e, dohovoru z Chicago. Rusko momentálne zarába veľmi veľa peňazí na e, prelotových právach cez e, Sibír. Ako vnímate túto otázku? Zamýšľate sa nad vytvorením nejakého nátlaku alebo chcete prijať nejaké recipročné opatrenia? Ďakujem veľmi pekne, pán Zile, za obe otázky. Pokiaľ ide o vytváranie koridorov a problém, ktorý vnímame vo väčšine obzvlášť e, stredoeurópskych a východných e, e, krajín, pokiaľ ide o absorpčnú kapacitu, máte pravdu, rok 2016 bude veľmi dôležitým rokom a musíme tiež ukázať, že nám na tomto veľmi záleží. Treba naozaj plniť svoje e, sľuby, pretože ak nie a ak neplníte e, svoj časový harmonogram, tak musíme ukázať, že potom sú iní v Európe, ktorí čakajú na e, tieto peniaze. a naozaj absorpčná kapacita niektorých členských štátov je obzvlášť nízka. Takže musím vám povedať, že ja budem veľmi prísny, pokiaľ ide o implementáciu princípu e, uplatnite si e, žiadosť o finančné prostriedky alebo ich stratíte. Niekedy je dosť ťažké implementovať všetky projekty, to si treba tiež uvedomiť, takže som pripravený prejsť všetkými projektmi, všetkými návrhmi a naozaj e, jasne ich varovať som tu, je tu problém, ak nezrychlíte svoju prácu, môžete prísť o vaše finančné prostriedky pretože uh, už nie ste len pod kontrolou kolegia, ale nás všetkých a vieme, aké sú cenné tieto financie. Uh, my všetci by sme ich potrebovali, takže budem veľmi vážne uh, sa zaoberať touto otázkou a s vašou podporou uh, snaď môžeme rátať a potom sa nám to podarí. A potom, pokiaľ ide o tie prelety um, Sibíre, naše, naše vzťahy s Ruskom sú veľmi um, komplexné, obzvlášť v oblasti dopravy. Uh, ale ja sa budem teraz e, sústrediť na túto otázku pre letov ponad Sibír. E, veľa rokov sa už zaoberáme touto otázkou. E, dostali sme veľa prísľubov. Naposled nám Rusko povedalo, že predtým, než vstúpime do VTO, zrušíme tieto poplatky a už nebudú existovať. Dodnes európske letecké spoločnosti platia viac než 300 miliónov eur, ktoré sa využívajú ako dotácie pre e, ruské aerolínie, ktoré lietajú v tom istom leteckom priestore ako európske letecké spoločnosti. Nemyslím si, že je to správne, nemyslím si, že je to spravodlivé. Takže čo môžeme urobiť? Dúfam, že zažijeme určitú normalizáciu vzťahov medzi EÚ a Ruskom a ja dúfam a budem na tom veľmi ťažko pracovať že sa nám podarí presvedčiť aj naše členské štáty, že je oveľa lepšie, aby sme my ako Európania e, hovorili jedným hlasom, vystupovali e, s jednou pozíciou voči Rusku, aby sa nám podarilo e, dospieť k dohode medzi EÚ a Ruskom ohľadom týchto preletov, pretože poplatky, ktoré si pýtajú naozaj, sú proti medzinárodným normám momentálne platným v oblasti Ďakujem. Teraz má slovo Gezine Meissner. Ďakujem pekne, pán predseda. E, vítam vás srdečne aj v mene politickej skupiny liberálov. Teším sa na vaše odpovede, na moje otázky. Rovnako ako vy, chcela by som sa sústrediť na európsky, jednotný európsky dopravný, e, e, do, dopravný priestor, ktorý by sme všetci chceli zažiť. V prvom rade k vodným cestám spomenuli ste prístavy a spomenuli ste aj dôležitosť vnútrozemských e, e, vodných ciest a lodnej dopravy. Veľmi málo sa o tejto oblasti totiž to hovorí. Máme tu štvrtý železničný balíček, ale to bola iba malá časť toho, čo je možné. Hovorili ste, že e, už 15 toho, čo by bolo možné e, v oblasti vnútrozemskej lodnej dopravy e, sa využíva. To je veľmi málo. A moja otázka, nie je to také jednoduché v, tých, v oblasti vnútrozemských lodný, lodnej dopravy. Treba tam toho veľmi veľa meniť. Treba, bolo by treba pozmeniť plavebné komory a podobne Eh, je to teraz spojené naozaj s mnohými ťažkosťami pri realizácii, aby sa zvýšila kapacita ich využitia aj na Dunaji eh, Existuje veľmi veľa e, protestov občanov, sú tu aj záujmy napríklad e, turizmu, ktoré idú proti e, záujmom dopravy. Aj na Labe je veľmi ťažká spolupráca medzi Nemeckom a Českou republikou. Takže ako hodnotíte túto dôležitú dopravnú oblasť a podľa mňa aj ekologickú? Ďakujem veľmi pekne, pani Meissner, za vašu otázku a máte naozaj pravdu. Vnútrozemská lodná doprava a e, vodné cesty e, trošku sa prehliadali v minulosti. Myslím, že to bolo z toho dôvodu, že e, flotila na nich je dosť zastaralá, vnútrozemská lodná doprava nebola tak dosť udržiavaná a je to veľmi fragmentovaný e, sektor, veľmi malé e, a stredné podniky, malé rodinné e, firmy pôsobia v tejto oblasti a pre nich je veľmi ťažké prijať nejaké zásadné investície a postarať sa o to, aby teda tento priemysel narastol vo svojich proporciách. Keď som sa pozrel na tú prácu, ktorá sa udiala v tejto oblasti, aby som pomohol e, tomuto veľmi e, slubnému priemyslu, pretože je naozaj ekologický, keď sa pozriete, koľko e, nákladných aut môže prepraviť jedna loď, aké sú emisie CO2 v porovnaní s inými typmi dopravy, aj aká, aká je prepojenosť medzi jednotlivými e, dôležitými prístavami, je zrejme, že e, tento dopravný sektor má obrovský potenciál. Takže čo sa budem e, snažiť docieliť aj teraz za vašej podpory. Budem sa snažiť využiť program, ktorý tu už máme, aby som pomohol firmám v tejto oblasti, aby zrenovovali svoje lode, aby sa začalo pracovať na nových e, dizajnoch, ktoré by boli e, ekologickejšie a moderné a ktoré by boli v súlade so všetkými požiadavkami, ktoré sú nutné v oblasti modernej navigácie. A potom samozrejme musíme spolupracovať s členskými štátmi, intenzívne e, pracovať na kvalite navigácie, po vodných cestách. Viete, že som z Bratislavy, je to e, mesto na Dunaji, takže veľmi dobre poznám tie diskusie, pokiaľ ide teda o údržbu e, rieky Dunaj e, spolu s našimi susednými krajinami bolo pre Dunajskú stratégiu bolo veľmi dôležité zlepšiť navigabilitu Dunaja Eh, všetci aktéry pochopili, že je to spojené s novými eh, možnosťami, s novými príležitostiami pre jednotlivé regióny, mesta na Dunaji. A myslím, že by sme sa mali snažiť ošetriť obavy ob- občanov tak, že ich zainteresujeme do tejto diskusie a naozaj im ukážeme, aký potenciál by takáto obnova, takéto omladenie eh, tejto oblasti dopravy mohla priniesť ich regiónu, ich mestu. Myslím, že je to možné. Ja som presvedčený, že to treba zrealizovať. Ďakujem pekne. Slovo má teraz Meria Kilnen. Ďakujem pekne, pán predseda, a vítam vás. Pán Ševčovič. Hovorím za skupinu GUE NGL a mám tri otázky. Prvá sa týka pracovných e, podmienok. E, Poližidícia európskych odborníkov má veľké výzvy v, dopravnej oblasti a zdá sa, že pracovné miesta v dopravnom sektore e, bohužiaľ by sa mali považovať za mobilitu trvalo udržateľnú. Ako by ste zaručili že Európska únia nezrýchli podceňovanie, znehodnocovanie európskeho know-how, vzdelávania a disponibility kvalifikovaných e, pracovníkov z právneho sektoru. Osobitne v leteckej doprave e, u tzv. nízkonákladových spoločností sa podkopávajú spoločné pravidlá a platobné podmienky. Je Európska komisia pripravená zlepšiť bezpečné pracovné podmienky v pracovných miestach bez toho, že by dochádzalo k sociálnemu dumpingu. A potom program komisie pre rast, zamestnanosť a investície a e, emisijné e, ciele, digitalizácia. Čo Európa potrebuje je naozaj e, posilniť rast. Treba mať na pamäti, že pri dopravnej politike môžeme buď podporiť, podporiť alebo znížiť konkurencieschopnosť digitalizácia, ktorá pokrýva všetky e, e, vrstvy spoločnosti, je dôležitým faktorom v každodennom živote e, firiem i súkromných osôb. Týka sa to i logistických a iných riešení mobility. Bohužiaľ, stále je to ešte skoré obdobie, ale možnosti sa určite otvárajú a tu určite bude čoraz väčší nárast. Pozrime sa na ľudí, ktorí rozhodujú v Ázii a v Amerike. Zdá sa, že si viac uvedomujú o možnosti, ktoré prináša digitalizácia. Verím, že i nám sa tom podarí, že Európa bude lídrom eh, vo všetkých formách dopravy. Rovnaká konkurencia pre cestnú dopravu, železničnú dopravu a námornú dopravu bez sociálneho dumpingu. Ako budete stimulovať európsky dopravný sektor, aby sa lepšie využívala digitalizácia a naše možnosti byť naozaj priekopníkom, e, pokiaľ ide o služby, ktoré budú interoperabilné a budú orientované na e, zákazníka. Vážený pán dezignovaný komisár, máte slovo. Držte sa, prosím, času. Otázka bola veľmi dlhá a budete mať preto len málo času na odpoveď. Ďakujem, pán predseda. Zdieľam obavy vážnej poslankyne, pretože je tomu tak, že ak sa pozrieme na e, e, vodičov, chceli by sme mať e, oveľa vyššie čísla v Nemecku či Holandsku. O 10 rokov vidíme 30 pracovnej sily v pracovných síl v železničnej doprave nám odíde. Je tu veľký tlak na lodiach, je tu tlak e, námorníkov z Filipín a zo zahraničia. Nedokážeme e, e, motivovať v túto oblasti, je toľko nezamestnanosti, aby sa ujali týchto pracovných miest a aby pracovali v doprave. Takže ja si myslím, že prvé, čo potrebujeme, je zmeniť vnímanie, vnímanie tohoto sektora. Musíme vysvetľovať a prezentovať to ako e, nástroj modernizujúci, ako priemysel, kde naozaj môžete pracovať e, s vyspelými technológiami, e, s priemyslom, ktorý, ktorý dokáže budovať budúcnosť. A samozrejme, že toto sa musí prejaviť i na školách, v práci s sociálnymi partnermi na rôznych úrovniach, pokiaľ ide o pracovné podmienky, pretože to je často najdôležitejšia vec, aké platy, aké sociálne E, podmienky, ako konkurencieschopný bude tento sektor na trhu práce. Či to bude všetko príťažlivé pre mladých Európanov, ktorí e, budú musieť nahradiť tých, ktorí budú odchádzať do dôchodku o 10 či 15 rokov. Pokiaľ ide o digitalizáciu, už tak tu som veľmi optimistický, pretože naozaj vidíme, ako sa to veľmi rýchlo rozvíja verím, že to prepojenie práve s vesmírnou e, problematikou bude veľmi nápomocné. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pani Deli. Ďakujem, pán predseda, drahí kolegovia. Skôr ako e, začne moju otázku, by som chcela vyjadriť svoje sklamanie nad zložením komisie, ktorá má dnes iba 9 žien komisárok, Eh, parlament vždy bojoval za paritu, ale vy za to samozrejme, pán komisár, nemôžete. A preto vás vítam. A teraz pokračujem eh, vo francúzsku, pretože vy hovoríte veľmi dobre po francúzsky. Eh, moja otázka je veľmi dôležitá Ehm, COP21 sa bude konať na budúci rok. Na budúci rok to máme COP21 v Paríži. To znamená, že to je zajtra. Klimatický summit pre nás ekológov je veľmi dôležitý a súvisí to aj s transportom, čo je veľmi málo viditeľné ešte v klimatickej politike. A preto my chceme čeliť eh, tejto naliehavej situácii v oblasti životného prostredia. Čo chcete robiť? Rada takisto vyhlásila niekoľko projektov, najmä také, ktoré my považujeme za zbytočné, napríklad Lentura alebo e, európske subvencie, ktoré predstavujú 40 výdavkov. Tieto e, sumy sú skutočne buď zbytočné alebo prehnané, predstavujú okolo 30 miliard eur a dnes je tu vôľa použiť tieto prostriedky na E, zlepšenie prepojenia európskych sietí. A vy ste povedali, doprava to je vlastne e, hlavná potreba občanov. A aby som uviedla konkrétny príklad, 8 miliónov Francúzov nemajú prístup k doprave. Takže vidíme, že tento fenomén sa trošku všade v Európe rozširuje a Chcem sa spýtať, prečo komisia a rada chce skoncentrovať tieto značné prostriedky na zbytočné projekty. Moja otázka je táto. Ako chce e, komisia financovať e, zbytočné projekty a potom e, v rámci európskeho mechanizmu vzájomných prepojení, bez toho, že by poznala rozpočtovú rovnováhu, ekonomickú priechodnosť a dopad na životné prostredie. A druhá otázka je tiež jasná. Ako komisia eh, chce prijať zodpovednosť za tieto protirečenia o tých slávnych 3% HDP, o ktorých sa hovorí v zmluvách, a eh, o nerovnováhe, ktorý, ktorú toto kofinancovanie spôsobuje. Ďakujem, pani Deli, eh, za toto vrúcne privítanie. A ak dovolíte, odpoviem vám po anglicky, pretože predsa len e, môj slovník v tejto novej oblasti je predsa len trošku obmedzený, ale uistím vás, že keď budeme spolupracovať, tak si určite zdokonalím francúzštinu aj v tejto špecifickej a dôležitej oblasti. Máte úplne pravdu, keď hovoríte, že Summit v Paríži na budúci rok bude mať absolútne zásadný význam, pretože ja sa nazdávam, že aj keď Európa môže vždy urobiť viac, a vy viete, aký sme boli ambiciózni, tak vždy dosiahneme viac ako naši globálni partnery. A teraz nastal okamih, aby sme využili všetky argumenty, ktoré máme k dispozícii na to, aby sme sa zamerali na zníženie emisí CO2. E, kolega Potočník vždy hovorí, že planéta naše úsilie prežije. Dokážeme však prežiť aj my ľudia? Tie kroky, ktoré voči planéte podnikáme? Musím povedať, že zdieľam vaše ambície. Je nevyhnutné potrebovať e, rozumieť lepšie globálnej e, problematike. Mňa čiastočne povzbudilo, keď som v posledných dňoch v New Yorku videl veľa osobností, e, ktoré vyhlasovali, ako, je, ako sa cítia zaviazaní realizáciou tohto cieľa a dúfam, že sa to prejaví aj na konferencii v Paríži. No a pokiaľ ide o agendy v oblasti životného prostredia, ja viem, že to veľmi dobre poznáte. Tu máme najrozličnejšie ciele pre životné prostredie. Je to cieľ 2020, 2030 a tak ďalej. Viete, že niekde sa nám darí lepšie, inde horšie. No a pokiaľ ide o dopravu, tak si myslím, že najlepší výsledok, ktorý sme dosiahli, tak e, to bolo formou regulácie, motiváciou priemyslu k väčšej efektivite, aby mali nové nástroje na znižovanie emisí CO2 a teda aby sme mohli túto budúcnosť umožniť realizovať. Zo všetkých cieľov, ktoré máme, tak tieto určite budú rešpektované, ale zároveň by sme mali na priemysel vyvíjať tlak, aby znižoval emisie CO2. Ospravedlňujem sa, že už tie ďalšie otázky nestihnem zodpovedať. Lundgren dran. Slovo má Peter Lundgren. Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Aj vám, pán Ševčovič, ďakujem za to, že ste prišli odpovedať na naše otázky. Najskôr by som sa chcel zamyslieť nad vašim životopisom, ktorý je skutočne impozantný. Svojím spôsobom však je zarážajúci vakcín na iný spôsob. A teraz ste pripravení ujať sa vrcholnej politickej pozície a vaše stanovisko bude mať veľký vplyv na masy obyčajných e, zamestnancov v mnohých dopravných sektoroch. Avšak vám chýba praktická pracovná skúsenosť e, v tejto oblasti. Ako švédsky poslanec sa chcem vyjadriť, že je vlastne nemožné, aby som ja sa prezentoval svojim voličom ako vhodný kandidát, keď som nepracoval v dopravnom priemysle a tým pádom mi chýbajú skúsenosti v tejto oblasti, najmä s tými hlavnými problémami. Vy v podstate pochádzate z akademického sveta a beriete závratný plat v porovnaní s tvrdo pracujúcimi zamestnancami Tí musia skutočne v ruke otočiť každú korunu, aby prežili do ďalšej výplaty, aby mali na všetky výdavky. To je situácia, v ktorej sa nachádza väčšina ľudí a preto moja otázka, pán Ševčovič. Sociálny dumping je veľkým problémom v dopravnom sektore a rozbíja v podstate všetky seriózne firmy, pretože nastavenie cien je katastrofálne. Vo Švedsku sú v súčasnosti kamionoví dopravcovia, najmä z bývalých štátov Sovietskeho zväzu, ktorí ponúkajú tretinové ceny v porovnaní so švedskými prepravcami. A to znamená, že oni vlastne nemôžu fungovať, nemôžu pracovať. V Lani sa ocitlo v konkurze 365 švédskych dopravcov a to vplyvom úplne nezdravej konkurencie a veľmi nízkych cien a nízkych platov. Konkurencia je samozrejme v poriadku, ale musí prebiehať legálne. Čiže ako chcete napraviť túto situáciu s pokrivenou konkurenciou e, v dopravnom sektore? Ďakujem. Komisár, komisár. Slovo má pán dezignovaný komisár. Ďakujem pekne za túto otázku a ďakujem tiež za vaše milé slova k mojemu životopisu. Môžem vás však e, uistiť, že viem, čo je to manuálna práca, pretože som vyrastal v časoch, kedy každé leto e, práca v továrniach bola pre študentov e, povinná, pre študentov či na stredných alebo na vysokých školách a musel som to isté robiť ešte aj počas štúdií v Rusku a bola to, bola to skúsenosť, ktorú, o ktorú sa s vami raz môžem podeliť takže viem, e, aká ťažká je práca a viem, e, za akého stresu e, tvrdopracujúci ľudia musia pracovať. V cestnej doprave viem, že sociálny dumping je jasne otázkou, ktorá musí byť riešená. Čo som navrhoval v svojich úvodných poznámkach, ktoré, a len to tu rád zopakujem, že totiž by E, som veľmi rád s vami sa komplexne a, a dohlbky pozrel na veci, ktoré sa dajú zjedno, zjednodušiť, čo sa dá e, vyjasniť pravidlá, ktoré sa tu aplikujú na túto oblasť dopravy. Čím jasnejšie pravidlá totiž, tým lepšie sa potom dodržujú a vymáhajú, pretože a, e, takisto my e, musíme spolupracovať na pravidlách, ktoré budú jednoduché, jasné, spravodlivé a samozrejme bude na národných orgánoch, aby, eh, ich aby eh, sa podielali. Pokiaľ ide o ďalšiu otázku cestnej doprave, eh, rád s vami navrhnem sociálnym partnerom, aby sa zlepšila kvalita sociálneho dialógu a aby sme sa mohli pozrieť na to, či napríklad nepotrebujeme určitý sociálny kódex pre pracujúcich v, e, mobil, e, v cestnej doprave. V, e, bolo by to najlepšie riešenie, myslím si, pre všetky zúčastnené str- strany, európske inštitúcie, členské krajiny, zamestnancov, zamestnaných, aby to boli pravidla jasne dodržiavateľné, vymahateľné. Tým pádom by to prinášalo sociálnu stabilitu pracujúcim v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz tu máme druhé kolo otázok, kde už máme len 3 minúty do kopy na otázku i odpoveď. Takže orientačne jedna minúta otázka a vtedy bude mať pán dezignovaný komisár dve minúty na odpoveď. Držte sa týchto e, obmedzení, prosím. E, slovo má teraz e, ďalší autor otázky, ktorý pán Ševčovič sedí za vami. Ide to pán Dieter Lebrecht Koch. E, sedím za vami. E, dúfam, že po tomto vypočutí budem môcť za vami aj stáť cestnej doprave možno hovoriť e, o 250 tisíc e, e, nehodách, kde máme čoraz viac úmrtí, čoraz viac smrteľných zranení a ťažkých zranení. V roku 2010 komisia si stanovila cieľ, ktorý podporil aj Európsky parlament. Takisto je tu i Európsky program pre bezpečnosť na cestách pre roky 2011 a, a, a ďalšie, kde, sa, kde ide o zníženie o polovicu počet e, úmrtí na cestách. Táto cesta je naozaj nám, táto, tento cieľ nám je veľmi blízky, ale aké budú ďalšie opatrenia, ktoré vy ako komisár pre dopravu chcete urobiť, aby ste túto e, Mission Zero, teda túto misiu k, k odstráneniu týchto nehôd dosiahli? Ďakujem za túto otázku, pán Koch, pretože je to otázka veľmi dôležitá pre 100 tisíce Európánov, pretože, ako ste správne boli povedali, Nielenže 26 tisíc ľudí e, e, minulý rok zomrelo na našich cestách, ale takisto 250 tisíc ľudí s vážnymi zraneniami e, v nehodách vo vozidlách. Európa pritom je najbezpečnejšou oblasťou pre cestovanie v Európe, ale tieto čísla sú v tejto súvislosti neakceptovateľne vysoké. Keď sa však pozrieme na čísla za rok 2014, myslím si, že napriek tomu, že E, že je tu silná tendencia znižovať čísla obetí e, nešťastí e, na cestách. Podarilo sa nám znižiť o 18 Vidíme, že v roku 2014 je tu miestný nárast. V číslach analýza ešte prebieha, hľadáme dôvody, či bola pridlhá zima, či boli iné dôvody a budeme to analyzovať a budeme vás informovať. Čo je však ešte znepokojujúcejšie, že e, už sme urobili to v minulosti niečo, ale musíme sa pozrieť, kam možno ísť ešte ďalej. E, takisto smernica o vymáhaní týchto opatrení, aby sa postihovali e, vodiči, ktorí šoférujú bezohľadne, aby boli nútení pikať a platiť pokuty. Aby, tu chceme rýchly posun po analýze, ktorá sa dovrší. Budem pripravený E, konať, budeme pracovať na cieľoch, e, ako znížiť vážne zranenia e, na cestách. To je veľmi dôležité a samozrejme potom je tu množstvo pozitívnych krokov, ktoré sa dajú robiť v mestských oblastiach a tiež nové prístupy ako e-call, kde budeme môcť pomôcť ľuďom na mieste, kde sa práve nachádzajú pri nehode. Ďakujeme teraz pán David eh, Maria Sasoli. Grazie. Eh, grazie. Ďakujem, ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa spýtať pána dezignovaného komisára na poslednom zasadnutí, na ktorom sa zúčastnili aj koordinátori výboru pre dopravu, spravodajcovia k štvrtému železničnému balíčku, sa rozhodlo, že parlament dostane mandát rokovať spoločne a paralelne o e, technickej oblasti a aj o politickej časti tohto balíčka. E, ste toho názoru, že je to možné? Myslíte si, že e, pozícia, ktorú prijal parlament vo februári, môže predstavovať východisko pre rokovania počas budúcich trialogov? Druhá otázka. Môže pán e, dezignovaný komisár e, povedať, že komisia chce v roku 2015 prijať revíziu e, nariadenia EASA? Ak áno, tak ako zamýšľate postupovať v oblasti rokovaní o SES 2+, aby sme tu zachovali koherentnosť. Ďakujem za pozornosť a prajem vám veľa úspechov. Ďakujem za obe otázky, pretože obe sú veľmi eh, aktuálnymi, momentálne sú eh, riešené. S vašou podporou potom eh, bude to naozaj prvá problematika, ktorou sa chcem zaoberať. Čas tlačí a určite máme dobrú konšteláciu, aby som použil slovník vesmírny, pretože je tu tvrdá práca e, talianského predsedníctva na e, železničnom balíčku, doprava, e, dopravní ministri, ktorí budú zasadať ku koncu mesiaca a dúfam, že i ministri využijú múdrosť Európskeho parlamentu, aby zostal tento balíček pohromade, pretože je veľmi dôležité podľa mňa, aby sme pokročili v technických otázkach, ja som tu menoval niekoľko technických problémov, ktoré naozaj e, robia problémy priemyslu. Ale tiež je tu dôležité popracovať na, na politickej, e, v politickej aréne, aby sme mali rovnaké podmienky pre všetkých, aby tu vzrástla dôvera medzi jednotlivými železničnými spoločnosťami. Treba nájsť dobré riešenie, ktoré samozrejme bude priateľné pre väčšinu členských e, krajín, väčšinu, väčšinu z vás e, v Európskom parlamente. Môžem vám len potvrdiť, že e, s EASou budeme určite chceť pokračovať. Nie je tu o to, že EASA E, sú e, vynikajúci ľudia, ktorí chcú dosiahnuť takú istú mieru e, bezpečnosti ako v Spojených štátoch, ale chceme, aby EASA bola pripravená na budúcnosť, na budúce výzvy a tiež sa postaram o to, aby sme postúpili aj v SIS plus 2 pri revíznom procese EASA. Ďalším rečníkom je pán Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, ați menționat... Ďakujem, vážený pán predseda, vážený pán kandidát na komisár. Už ste hovorili o jednotnom európskom nebe. Zdá sa, že to je dôležitý európsky projekt a veľmi dobre viete, že členské štáty E, sú skutočne sa stavajú proti tomuto projektu a nechcú, aby sa zaviedol do praxe. Ja si myslím, že možnosť aplikovať toho jednotného neba by bola možnosť aj cesár. A chcem sa vás spýtať, ako chcete dosiahnuť, E, túto aplikáciu nových technológií prostredníctvom projektu CESAR, ktorý je opäť európskym projektom, aby ste dosiahli vyššiu efektívnosť e, kontroly e, leteckej premávky. A ďalšia otázka, pokiaľ ide o program EGNOS, ne, pokiaľ, celý európsky priestor a môže nám ale poskytnúť veľmi presnú kontrolu pristávania. Myslíte, čo si myslíte, kedy by sa mohol tento EGNOS rozšíriť na celé európske územie a kedy ho budú môcť používať všetky európske letiska? Rovnako ste hovorili o sociálnom kódexe a čo hovoríte na pokuty, ktoré musia platiť vodiči kamiónov, ktorí e, presiahnu ten oddychový čas v kabínach e, svojich aut, napríklad vo Francúzsku. A ešte by som chcel s vami zdieľať eh, tú spoločnú prácu pred eh, pádom. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Viem, že teraz budem musieť byť veľmi opatrný, pretože vy ste naozaj odborník. A ak začnem s prvou otázkou, nebudem skrývať, že som veľmi frustrovaný postupom prác v oblasti ktorú ste spomenuli. Sme veľmi ďaleko od eh, toho, aby sme mali taký systém ako eh, v USA, aby sme mali jednotný eh, priestor, naozaj na jednotné nebo. Myslím, že pre mňa preto neexistuje nejaké racionálne vysvetlenie strácame 5 e, miliard eur ročne, pretože nedokážeme e, zefektívniť tento systém. To je naozaj strata e, prostriedkov tento e, systém e, veľmi pozitívne hodnotia e, naši konkurenti. Niektoré azijské krajiny sú veľmi pozitívne naladené. Pokiaľ ide o systém Cezar, ten je veľmi presný, um-, umožňuje, aby lietadla leteli pri sebe bližšie, efektívnejšie využívajú letecký čas, letecký priestor. Zlepšuje sa situácia aj pre letiska. A Chcem teda pracovať s manažerom pre e, Cezar. Dúfame, že táto technológia sa naozaj dožije implementácie v e, Európskej únie a mrzí ma, že som už vyčerpal rečnícky čas. E, za to môže samotný rečník, pretože tak dlho kladol svoju otázku. A teraz ďalšia rečníčka. Ďakujem pán. Ďakujem, pán predseda. Kandidát na komisára, moja otázka je priama a praktická, pokiaľ ide o cestovnú, o cestnú dopravu. Pokiaľ ide o politický pilier tohto balíka, aký je váš e, názor na presadzovanie e, konkurenčných princípov v tomto sektore. E, podporujete konkurenčné princípy v politickom pilieri? Druhá otázka, turizmus. Samozrejme, to nepatrí do vašej kompetencie, ale súvisí to s dopravou doprava a turizmus. Vieme, že v Európe existuje veľa atraktívnych turistických oblastí a nemajú rovnakú prístupnosť ako hlavné európske hlavné mesta. Prečo? Pretože chýbajú adekvátne infraštruktúry. Takže akú stratégiu chcete aplikovať na rozvoj infraštruktúr dopravných v týchto zónach veľkého turistického potenciálu. Viete, že turizmus prináša e, veľký prínos do HDP a do európskej ekonomiky a doprava pre turizmus je nevyhnutná. Tretia otázka. Čo sa deje s, východnými, s krajinami na východnej hranici EÚ, napríklad Rumunsko, z ktorého ja pochádzam? Zdá sa, že tieto krajiny sú prepojené so zvyškom sveta, s Európou, s Čínou, s Ruskom, so s ďalekým východom. Čo si myslíte, akú stratégiu treba aplikovať na tieto krajiny, aby sa na ich hraniciach vyvíjala infraštruktúra, ktorá by umožnila prepojenie s našimi východnými partnermi nielen v dopravných, ale aj v ekonomických väzbách s týmito krajinami. Teda doprava, e, infraštruktúra a logistika, to sú piliere európskej ekonomiky. Ďakujem a musím vám tiež povedať, že naozaj mám málo žien komisáriek, ale e, vo výbore pre dopravu nás je veľa a to ma teší. Máte už len jednu minútu na odpoveď. Ak sa vám nepodarí odpovedať na všetky otázky, eh, je to vinou eh, eh, rečníčky. Povedal som, že je naozaj potrebné stručne klásť odpovede. Zatiaľ pán komisár veľmi pekne stručne odpovedá, takže je potrebné, aby aj vy ste kladli otázky stručne. Ďakujem veľmi pekne. Pre, každé, pre každú z vašich otázok by sme potrebovali osobitné bilaterálne stretnutie. Samozrejme, pokiaľ ide o štvrtý železničný balíček, potrebujeme riešenie, ktoré by bolo akceptovateľné pre väčšinu členských štátov a členov parlamentu. A ide o to, aby sa zlepšila situácia. z rôzne eh, modely. Eh, ja sa budem zaoberať každým z nich je dôležité, aby sme e, dospeli k e, postupu. Pokiaľ ide o turizmus, myslím, že musíme tu skombinovať štrukturálne fondy, ktoré majú členské štáty k dispozícii je naozaj potrebné, aby sme mali vysoko kvalitnú dopravnú infraštruktúru, pretože ak ľudia vedia, že prichádzajú niekam, kde je bezpečne, kde sa ľahko cestuje, kde e, je možné e, využiť štruktúrálne fondy na e, podporu turistických atrakcií, tak ja si myslím, že to je tá najlepšia, tradi- najlepšia najlepšia alternatíva do budúcnosti. Prepačte, musím byť férový, preto už nemôžete pokračovať ďalej, ale nie je to vašou vinou. Slovo má teraz pán Klun. Pani Klun. Ďakujem pekne, pán Ševčovič. Chcela by som sa vás eh, spýtať na eh, regionálne a miestne eh, letiska. Sú veľmi dôležité pre izorované oblasti v Európe. Potrebujú investície, podporujú turizmus sú veľmi dôležitou súčasťou infraštruktúry, ale sú pod veľkým tlakom a budú postupne bankrotovať, pokiaľ sa nebudeme snažiť ich podporiť. E, budete sa snažiť e, e, zvolniť pravidlá pre štátnu pomoc pre takéto regionálne letiska? Pomohlo by to naozaj izolovaným a vzdialeným oblastiam v Európe. Ďakujem veľmi pekne, pani Klúne. Súhlasím s vami, miestne a regionálne letiska sú veľmi dôležité pre Európsku úniu. Keď som sa pozeral na kapacitu európskych letísk a na situáciu v našom susedstve, videl som, aké sú tam ťažkosti. Keď sa pozeral na istambulské letisko, to za chvíľku bude môcť obslužiť 140 miliónov pasažierov ročne. Pozrite sa, aký je vývoj v Dubaji tam to bude môcť byť o chvíľu 160 miliónov eh, pasažierov a Heathrow má 70 miliónov pasažierov ročne. Takže vidíte, že vývoj eh, v eh, blízko, na Blízkom východe u našich, u našich susedov je taký dramatický, že jednoducho to musíme brať do úvahy a musíme uh, E, sa snažiť zlepšovať manažment našich letísk a zaoberať sa aj celkovou leteckou dopravou. Treba zvyšovať efektívnosť letísk. Myslím, že môžeme nájsť dobré riešenie pre um, zvyšovanie kapacity letísk ak budeme implementovať návrhy, ktoré sme predostreli, a ja som si pritom vedomý e, problémov, ktoré tu v tejto oblasti sú, môžeme zvýšiť kapacitu európskych letísk o 20 miliónov bez toho, aby sme e, e, vybudovali len, čo je len jednu jedinú dodatočnú e, dráhu. Takže to treba zvážiť. A e, pokiaľ ide o e, štátnu pomoc, viem, ako sa teraz zmenila situácia v poslednej oblasti Ehm, myslím, že budeme eh, o chvíľu diskutovať aj o situácii eh, v oblasti prístavov. Tam eh, máme dobré pravidlá, ako ich hodnotiť. A ja si myslím, že toto je jedna z otázok, ktorou sa určite budem zaoberať s mojou kolegyňou, dúfajme, teda Vestaker, ktorá sa bude tiež zaoberať oblasťou dopravy. Ďakujem. Teraz má slovo Tomáš Piotr Poreba, ten tiež sedí za vami. Vážený pán dezignovaný komisár, chcel by som e, vám položiť stručne dve otázky týkajúce sa e, e, európskeho dopravného systému. Prvá otázka sa týka cesty Via Carpatia, ktorá vedie z Litvy, prechádza Polskom, Slovenskom, Českou republikou, Rumunskom, Bulharskom a vedie až do Tesalony, Grécku nebola však zaradená do TNT. Avšak je tu spoločná politická iniciatíva jednotlivých krajín na financovanie tohto projektu z Connected Europe Facility. Myslíte si, že by bolo akceptovateľné z vášho pohľadu E, dospieť k nejakému e, úspešnému výsledku, pretože e, táto cesta je jeden z najdôležitejších nástrojov na podporu tohto regiónu. Druhá otázka, celkom stručne, pán predseda, sľubujem, sa týka železničného projektu ktorý chce budovať Ruská federácia. Ide o projekt, e, ktorý spája, ktorý spája Rusko, Slovensko a Rakúsko. Ako vnímate tento projekt? Môže byť e, financovaný z európskych prostriedkov? Ďakujem pekne, pán Poreba, za obe e, otázky. Pokiaľ ide o Via Karpatia, je pravdou, že nebola zahrnutá medzi projekty TNT, ale e, je súčasťou tzv. E, celkovej e, siete, ktorá je dôležitá pre rozvoj dopravnej infraštruktúry v Európe. A Samozrejme, najlepším spôsobom, ako postupovať ďalej, by bolo použitie kohezných fondov, ktoré už sú alokované pre tieto členské štáty a majú sa venovať eh, týmto otázkam. Eh, viete však veľmi dobre, že je tu jedno kritérium. Ak eh, by v tejto celkovej sieti bol projekt, ktorý by sa kvalifikoval ako projekt, ktorý rieši cezhranične dôležité otázky alebo nejaké úzke miesto z európskej perspektívy, tak som si istý, že by sme sa mohli týmto projektom zaoberať a mohli by sme to hodnotiť z takéhoto pohľadu. To, čo e, nám chýba v našich krajinách, je kvalita projektov, rýchla implementácia a schopnosť absorbovať e, finančné prostriedky alokované týmto krajinám. zo štrukturálnych fondov. A pokiaľ ide o e, tento železničný projekt Rusko, Slovensko, Rakúsko. E, treba sa zaoberať touto otázkou. Ďakujem. E, teraz Lucy Anderson. Hovorili ste o e, právach pasažírov vo všetkých oblastiach dopravy. Komisia sa veľmi zasadovala za túto oblasť už veľa rokov. My sme sa veľmi e, silno zhodovali v tejto sfére na tomto, tak čo si myslíte o uznesení Európskeho parlamentu? Aké ďalšie kroky môžete zvážiť, aby sa zabezpečilo, že všetci cestujúci, aj tí s redukovanou mobilitou, budú mať prístup k dopravným sieťam a k detailným informáciám? A to sa týka aj e, pasažierov letiskovej e, doprave a e, ide tu aj o e, zodpovednosť e, za nejaké meškania v dôsledku výnimočných situácií. Dostali sme sa veľmi veľa v oblasti garantovania práv cestujúcich, ale je tu naozaj ešte veľa vecí, ktoré treba vyriešiť. Ďakujem veľmi pekne pokiaľ ide o práva pasažierov. Ja s tým súhlasím. E, vaša analógia, že sme skutočne urobili kus cesty, je správna, ale ešte kus cesty nás čaká. A tiež si uvedomujeme, že parlament sa zasadzuje o práva cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy. Čo nás čaká? budeme sa musieť pozrieť, akým spôsobom by sme mohli práva cestujúcich realizovať v novom systéme, e, v intermodálnom systéme dopravy. Ak napríklad prestupujete z vlaku na lietadlo, na loď, ako zaistiť, aby tam boli rešpektované práva cestujúcich. A ďalšia vec, ktorá nás znepokojuje, pokiaľ ideme E, pokiaľ ide o práva cestujúcich v leteckej doprave, iba 5 cestujúcich v leteckej doprave dostalo odškodnenie za porušenie svojich práv. A niekedy je tomu tak preto, lebo pravidlá sú príliš komplikované, niekedy preto, že nemáme schopnosť v členských štátoch tieto práva vymáhať. A myslím, že by sme pomaly, ale iste mali započať konania za nedodržiavanie pravidel tak, aby ľudia mali úrad, na ktorý sa v takýchto prípadoch môžu obrátiť, aby nemuseli celú vec e, predkladať pred súd, aby sa na tento úrad obrátili so žiadosťou o kompenzáciu. Pokiaľ ide o občanov s obmedzenou pohyblivosťou, tam budem spolupracovať s pani Tysenovou, najmä na akte dostupnosti v Európe. Chceme zabezpečiť, aby občania s obmedzenou pohyblivosťou mali rovnaké práva ako ostatní cestujúci. Ja si dovolím stručne teraz ohlásiť a inzerovať novú aplikáciu, ktorú si môžete stiahnuť zo stránok komisie, kde sa problematika handicapu rieši a je to prístupné aj osobám s postihnutím zraku. Máme to aj pre smartfóny. Tam sa môžete dotknúť toho a zistiť, ako pre vás situácia vyzerá. O Baran Bilbao Barandíka, ďakujem. Ďakujem, pán Ševčovič. Štvrtý dopravný balíček je ovocím nesplnenia tretieho. Budete aplikovať nové riadenie na dopravu a prekonáte odpor štátov a ich historické monopoly? V parlamente je dohoda o týchto správach. Rada ne, nevyjadrila svoje stanovisko politické a poškodzuje tie spoločnosti, ktoré zabezpečujú právne záruky. A budete e, vy e, zástancom interoperability e, a bez toho, aby sa dosiahlo pokroku v politike, budete trvať na štúdiách ešte pred, pred schválením balíčka ohľadne jeho dopadu napríklad na zamestnanosť? A ak sa neschváli či už pre tieto aspekty alebo pre inovácie alebo intermodalitu, ako chcete čo chcete urobiť pre inováciu sektoru a čo si myslíte o oddelení jednotlivých riadiacich štruktúr v infraštruktúrach. Ďakujem. Ďakujem pekne za tieto otázky. Myslím, že uh, o to naozaj pôjde v rokovania o štvrtom železničnom balíčku. Keby som vedel uh, odpovede na všetky otázky, mohli by sme uh, to veľmi rýchlo skončiť. Ale môj pocit z toho, ako hodnotím tú situáciu teraz, je, že prvou prioritou je, aby balíček ostal pohromade. Myslím, že dobre sme postúpili v technickej oblasti balíčka, ale e, bolo by škodou, e, keby e, kvôli tým problémom, ktoré ešte stále máme s vládami v politickej sfére, aby sme sa toho vzdali. E, aby som bol úprimný, nechcel by som e, pred vás e, prísť s piatým e, železničným balíčkom. Bol by som veľmi rád, keby ten štvrtý bol posledným pre veľa, veľa rokov a keby sme tam vyriešili veľa tých ešte otvorených otázok. Môžeme tu mať rôzne modely, kde je úplné oddelenie z e, e, e, operátorov, poskytovateľov služieb a toho ostatného. Tam sú veľmi dobré výsledky, ale v niektorých členských štátoch toto je vnímané ako krok, ktorý by mohol určitým spôsobom ohroziť zamestnanosť podnikoch, ktoré sú tam na trhu a som pripravený načúvať a hľadať riešenia. Ale čo pre mňa bude dôležité, bude finančná transparentnosť, e, rovnaké podmienky, spravodlivá hospodárska súťaž a spoločné chápanie, že to, ako to robíme, je dobrým spôsobom, že tu budeme mať e, prechodné obdobie, ktoré by zabezpečil, aby e, všetci operátori fungovali napokon za rovnakých podmienok a aby sme vlastne nastolili nové podmienky, ktoré by tu e, platili e, na značnú dobu, aby sme nemuseli e, čo skoro pristúpiť k piatému železničnému balíčku. De... Ďalším rečníkom Luis de Grandes Pascual. Pán predseda, pán kandidát. Európska únia potrebuje rýchlo dopravnú dopravu, e, e, železničnú dopravu zefektívniť, aby rešpektovala životné prostredie, podniky a občanov. Napriek istých reforiem, ktoré prebehli, železnice ešte nedokážu e, obsiahnuť patričné kvóty na trhu. E, je tam veľa prekážok, ale treba dosiahnuť rovnováhu. Máme tu istý odpor v členských štátoch, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť. Aby sme dosiahli symetriu v liberalizácii a aby sme pos- presadili národných dopravcov, e, je potrebné, aby sme zakázali prístup tým operátorom, ktorí sú privilegovaní. A preto moja otázka, pán kandidát, je takáto. Aký je váš názor na tieto tzv. klauzuly reciprocity? Ďakujem. Thank you very much for, for, for your question. Ďakujem pekne za vašu otázku. Je veľmi legitímna najlepší eh, argument na eh, podporu eh, oboch čas je, je, že podporujeme, aby sme tu mali obe časti balíčka pohromade. Potrebujem postup v technickej oblasti aj v tej politickej časti. Ak sa tak neudeje, ak členské štáty a ich operátori budú mať pocit, že sú znevýhodnení, že tu nie je férová hospodárska súťaž, že v nejakej krajine e, došlo k udeleniu zákazky bez tendra, že tam niečo nefungovalo v oblasti zadávania e, zákazky, že tam nie je dostatočná finančná transparentnosť môže vzniknúť dojem, že prostriedky, ktoré dostala firma na e, e, podporu infraštruktúry, e, táto využíva na posilňovanie pozície operátora a že tento sa teda snaží získať podporu v nejakej inej krajine, kde chce získať lepšiu pozíciu, tak tu budeme mať problém a tomuto problému sa musíme venovať a to je možné iba, ak budeme mať naozaj finančnú transparentnosť v tejto sfére, jasné pravidlá. A ja dúfam, že určité prechodné obdobie by to tiež e, mohlo e, vyriešiť, ale nemalo by byť príliš dlhé. E, ak pôjdeme cestou recipročnej klauzuly, tak by to mohlo mať práve opačný efekt na miesto integrácie trhu a vytvárania e, skutočne e, jednotného európskeho železničného priestoru by sme mohli e, podporiť fragmentáciu, vytváranie nových bariér v tejto oblasti a tomu by som sa chcel vyhnúť. Chcel by som vás teda všetkých vyzvať, obzvlášť však radu samozrejme, aby sme spoločne hľadali dobre schodné riešenia z technickej aj politickej oblasti. Ines Ayala e, Sender je ďačná. Ďakujem, pán predseda, pán Ševčovič. Program, e, e, Juncker slubuje financovanie zamestnania a parlament prijal rozpočet viac ako 30 miliard eur pre zamestnanosť. E, ide o to, aby sme ich dobre utratili. A moje otázky sa týkajú činnosti komisie. S krízou a úspornými opatreniami členské štáty nedokážu kofinancovať projekty. Ste, pán kandidát, ochotný sflexibilniť e, tieto e, prostriedky tak, aby tieto inve investície boli využité? Po druhé, ako chcete presvedčiť členské štáty, že e, slobodná a slobodný a cezhraničný pobyt, ako sa to stáva v mojich krajinách, pokiaľ ide o, za, o zamestnanosť, že, tá, že prečo sa ešte stále neobjavil sociálny balíček pre dopravcov. Už máme e, námorníkov a aj, tu, aj u pilotov, aj u dopravcov existuje sociálny dumping. Kedy môžeme e, očakávať e, pred parlamentom takýto nejaký sociálny balíček aj pre dopravu? Thank you. Thank you very much for, uh... Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za obe otázky. Pokiaľ ide o e, balíček investícií, na ktorý som naražal, povedal som, že e, e, predseda komisie zamýšľa prísť pred vás v budúcich troch mesiacoch, aby sme sa vyjadrili k tým 300 miliardám investícií, ktoré sa zamýšľajú. A ja som pomerne v šťastnej pozícii, že pokiaľ ide o dopravu a vesmír, rozpočet je tam veľmi jasný, alokované prostriedky sú tam veľmi jasne e, popísané. A v tejto oblasti budeme mať projekty, ktoré budú tie najatraktívnejšie pre e, verejno-súkromné partnerstva. A pre diskusie s investičnými bankami, obzvlášť Európsku investičnú banku, ktorá, e, som presvedčený, môže urobiť v tejto oblasti toho oveľa viac, ale aj s poisťovňami, e, dôchodkovými fondami. Máme totižto prostriedky, financie, ale nie sú dobre kanalizované. Potrebujeme naozaj podporiť infraštruktúru. A samozrejme, pokiaľ ide o flexibilitu, stabilitu a rast, toto je veľká téma, veľakrát sa o tom diskutovalo. Pakt rastu a stability sa už menil, flexibilita a klauzula flexibility sa doplnila k e, paktu stability a rastu a ja si myslím, že musíme nájsť spôsoby, ako využívať investície z verejných zdrojov a snažiť sa vlastne rásť, ale nie na úkor e, verejného dlhu. Myslím si, že veľmi e, dôležitá úloha tu padá pre e, budúcu komisiu. Moji kolegovia ako pán Moskoviči, pán Dobrovský a ďalší budú veľmi úzko spolupracovať a pracovať na tejto téme. A aj s tými prostriedkami, ktoré budeme mať k dispozícii pre oblasť dopravy, uh, E, sa nám určite e, podarí e, postúpiť ďalej v tom dopravnom balíčku, ako som to spomenul pán Bach. Ďakujem pekne, pán predseda, pán dezignovaný komisár. Ja by som sa chcel tiež vzťahovať na práva pasažierov. To, čo ste práve povedali mojej kolegyni o intermodalite a presadzovaní práv cestujúcich. Myslím, že ste spomenuli tie zásadné body moja konkrétna otázka pri prepracovávaní práv cestujúcich e, budete vnímať e, cestujúcich e, ako stredobod záujmu. V minulosti to tak vždy nebolo. A pri mnohých príkladoch legislatívy toho veľa zostalo vysieť vo vzduchu. Dôvod je jasný, sú tam veľké rozpory, aj pokiaľ ide teda o Gibraltar. ale treba si uvedomiť, že teda e, Európsky súdny dvor preto preberá čoraz viac našu úlohu. Takže pýtam sa, ako môžete túto blokádu sa snažiť prekonať, aby tu táto kompetencia e, tvorby legislatívy opäť pripadala nám. Ďakujem. Uh, Ďakujem za túto otázku. A ja môžem povedať, že plne súhlasím s tým, že pokiaľ nie sú jasné pravidlá, tak musia zasahovať súdy. A myslím si tiež, že nedávne rozhodnutia Európskeho súdneho dvora o náhradách za porušenie práv cestujúcich v leteckej doprave, to je niečo naozaj veľmi dôležité a ukazuje to správnym smerom. My musíme byť oveľa presnejší v našom zákonodarstve a pokiaľ ide o celú túto problematiku, budeme sa snažiť pravidlá upraviť jednak vo svetle judikatúry a rozhodnutí Európskeho súdneho dvora z poslednej doby na jednej strane a potom na druhej strane, ako správne hovoríte, budeme brať ohľad na to, že aj cestujúci musia byť stredobodom týchto úprav. Pokiaľ by sme sa nezasadzovali o práva cestujúcich, tak situácia v doprave by bola oveľa horšia. Napríklad zoberme si problematiku prebúkovávania letov, keď cestujete do zahraničia a často vôbec neviete, či sa vôbec do lietadla dostanete a sú tu takisto aj ďalšie obmedzenia, ktoré komplikujú život cestujúcich, napríklad pokiaľ cestujú s rodinou. To všetko by sa malo riešiť. Pokiaľ ide o problematiku Gibraltáru, tak súhlasím s vami, že je poutovania hodné, že v dôsledku bilaterálnych problémov musíme pozastaviť niekoľko právnych úprav a aj keď komisia musí rešpektovať zásadu neutrality, ja som pripravený eh, s vami spolupracovať a dúfam, že budeme môcť tento program a túto legislatívu čo najrychlejšie riešiť. Pani González e, Peňas. Ďakujem, pán predseda, pán kandidát. Európska stratégia 2020 vytvára podmienky pre inteligentný, udržateľný a integrovaný rast, avšak politika dopravy e, ešte stále trpí koncentráciou zdrojov, ktorá mu jej škodí. A niektoré príklady sú napríklad nedostatočné presadzovanie verejnej dopravy, e, mýtne na autostrádach, e, rozširovanie letísk, a vlaky vysokej rýchlosti, ktoré nie sú dostupné bežnej e, populácii a tovarom a takisto e, a, e, autostrády, ktoré by boli e, potrebné pre široké európske regióny. Moja otázka je, ako chcete zabezpečiť, aby dopravná politika bola pre ľudí, po, aby počúvala ich potreby a reagovala na ich vitálne potreby, lebo doprava má prispievať k blahobytu, k sociálnemu blahobytu a nemá patriť len exkluzívnym ekonomicky mocným e, ľuďom. Thank you very much, madam, uh, for, for your question of course. Ďakujem za vašu otázku. Samozrejme, že ste sa dotkli témy, ktorá je veľmi dôležitá a ktorá podľa mňa neustále bude narastať, pokiaľ ide o jej význam verejná doprava. E, už je veľmi jasné, že hlavne v aglomeráciách, v mestách si nemyslím, že možno e, pokračovať v terejšom e, trende, terejších dopravných riešeniach. Naše, naše firmy a hlavne naši občania strácajú množstvo času v naš, dopravných prostriedkov, znečisťuje sa prostredie, e, je tu množstvo emisí, hlavne e, v časoch dopravnej špičky. Sú mesta neobyvateľné, ak to tak môžem povedať. A myslím si, že by sme mali maximálne podporovať trvalo udržateľnú verejnú dopravu. To je totiž riešenie, ktoré bude environmentálne únosné E, dôležité je, aby sa to obracalo na tak dôležité témy v Európe, keď strácame 1% HDP len tým, že sme po také dlhé hodiny v dopravných zápchách. Pokiaľ ide o e, potreby občanov, som pripravený na verejné konzultácie s, kam, s kýmkoľvek, kto chce zlepšiť e, situáciu v svojich krajinách. Som pripravený komunikovať s mestami, hoci e, E, určite tu budú mať čo povedať i členské krajiny, pokiaľ ide o subsidiaritu a vždy sa podľa mňa môžeme pozrieť na to, ako možno riešiť otázku neprístupnosti e, procedúry, ktoré, ktoré nám neumožňujú využiť e, trhové mechanizmy ako verejné obligácie a podobne. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz je na, má slovo George Bach. Nie, ospravedlňujem sa, pán predsedajúci, Keith Taylor je tu nejaká kríza mojej identity, zdá sa. Ďakujeme, pán eh, Ševčovič. Aké konkrétne opatrenia pripravuje komisia na integrovanie verejného zdravia do eh, dopravných politík? Vzhľadom na skutočnosť, že je tu narastajúci počet dôkazov prípadov rakoviny, a eh, rôznych iných kardiovaskulárnych či, či dýchacích ochorení. Všetko súvisí s dopravou. Súhlasím s vami, pán komisár, pán dezignovaný komisár, že tých 26 tisíc úmrtí e, v celej EÚ za minulý rok je nepriateľných, ale pamätajme prosím na to, že v samotnom Spojenom kráľovstve 29 tisíc ľudí ročne zomiera e, z, z, na, na následky znečistenia ovzdušia. Ďakujem, pane, za vašu otázku. Myslím si, že veľmi jasne ste dokázali, ako doprava e, súvisí s mnohými inými oblastiami, ktoré sú tak e, veľmi rozhodujúce pre e, dobré zdravie a blahobyt európskych občanov. Čo môžeme urobiť konkrétne? Pretože to sa pýtate. Budeme využívať všetky možnosti, ktoré máme na to, aby sme znižovali počet smrteľných nehôd na cestách. E, ale ako som povedal, základy sme položili, ale treba teraz modernizovať infraštruktúru, osvet, osvetlenia e, ciest a ulic. A tento e, rozvoj samozrejme je možný vďaka európskym fondom. Musíme pracovať na možných cieľoch, pokiaľ ide o vážne zranenia. 26 tisíc úmrtí je, príliš, e, je 26 tisíc priveľa. Bohužiaľ, e, rečník sa pýta bez mikrofónu. Pokiaľ ide o znečistenie ovzdušia, e, hovoril som, som o tom predrečníkovi. Myslím si, že je nepriateľné takéto znečistenie ovzdušia. Ak sa pozrieme na naše mesta, čo sa deje v špičkách, viete, nepriateľné. Čo my tu môžeme urobiť, a tu si zasa myslím, že e, treba e, hľadať e, jemnú, jemnú hranicu medzi tým, čo je, kde je subsidiarita, kde sú pra, kde sú oprávnené mesta, kde sú oprávnené konať členské krajiny. Mesta sú totiž najlepším miestom, kde možno konať v, pre dobro občanov, ale súčasne som pripravený s mestami spolupracovať s členskými krajinami E, na už vytvorených platformách. Napríklad je tu platforma EÚ pre verejnú dopravu a pre verejnú mobilitu. Je tu veľa toho, čo si môžeme, čo, z čoho sa môžeme poučiť, vymieňať si informácie medzi našimi občanmi a mestami. Ďalšou e, rečníčkou je pani Eto. komisári, Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. E, Oblasť e, dopravy je zodpovedná e, za 24 emisí CO2. Avšak automobily, ktoré fungujú na alternatívny pohon, ich počet je naozaj veľmi nízky. Treba podporovať teda inovatívne technológie ako elektromobily, automobily, ktoré by e, fungovali na LPG ale Európa naďalej e, e, sa skláňa pred automobilovými lobby, ktoré monopolizujú trh a blokujú alternatívy, ktoré by boli trvalo udržateľné Eh, chcete sa aj vy podrobovať eh, ich vláde, alebo chcete eh, počúvať tomu, čo od vás žiadajú občania? A chcete zmeniť sektor dopravy a odkloniť sa už konečne od fosílnych palív. A druhá otázka, kolegyňa Deli načrtla líniu Turín-Lyon. Ja by som sa chcela k tomu stručne vrátiť. E, ste si vedomi skutočnosti, že e, táto železničná e, trať má k dispozícii európske fondy, ako keby už bola trať vysokorýchlostná, takže je to nesprávne používanie financií. Čo si o tom myslíte? Viete o tom? Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, e, pokiaľ ide o, o e, tieto skleníkové emisie a e, inteligentné vozidla s alternatívnymi palivami. Tu si myslím, že musíme prekonať tzv. ten prístup hľadania, čo bolo skôr, či vajce alebo sliepka. Ide tu o to, že niek, e, čas, často nemôžu občania siahnuť po týchto možnostiach, pretože nie je tu infraštruktúra. A zase, kde sa infra, tí, ktorí vyrábajú infraštruktúru, e, chcú, kde sa snažia rozmiestniť, zistia, že nie je dopyt. Takže čo tu treba urobiť, je pokračovať simultáne. Paralelne, a to znamená, treba podporovať inteligentné vozidlá, alternatívne paliva, ako e, elektrický pohon, vodíkový poho- vodíkové bunky, články a e, ďalšie. Tieto nové technológie a súčasne zabezpečiť, aby európske financovanie pre vytváranie transeurópskych sietí, dopravných sietí e, fungovalo. Tu je dôležitá podpora z európskych fondov, keď pri e, budovaní infraštruktúry sa bude rešpektovať táto priorita moderných e, alternatívnych palív pre vozidlá a vtedy verím, že budeme môcť e, dosiahnuť to, že na cestách sa objaví viac inteligentných vozidel. Teraz má slovo pán Georg Majer. Vidíme ho? Áno. keďže nie som zaradený v politickej skupine, tak som trošku diskriminovaný, pán Ševčovič. Nemôžem vám položiť otázku na 5 minút, ale len na 3 minúty, ale ako dobrí susedia si myslím, že to zvládneme. Viete, že Rakúsko je e, e tranzitnou e, krajinou číslo 1 po rozšírení na výcho, východ. Už sa tu párkrát spomenuli transeurópske dopravné siete. E, pre nás sú to e, dôležité tunely, ako napríklad ten v Semeringu. E, ako vidíte priority u týchto projektov? Máte i informácie o tom, ako bude vyzerať skutočné financovanie Európskou úniou? E, súvisujúc s tranzitnosťou našej krajiny, sa pýtam, či ste uvažovali o opatreniach, ktoré by sa zamerali proti tým zastaralým nákladným vozidlám na, na európskych cestách. Tu treba čosi urobiť a tiež otázka tých gigalinerov, ktoré tu boli spomenuté. Áno alebo nie pre gigalinery? If, if I may to ask you, concerning the tunnel, you've been... Keď ide o, o ten tunel, hovorili ste e, o akýchkoľvek tunel alebo o konkrétnom. Nedostalo sa mi to. Beiden Tunneln, und... E, hovorím o Koram tuneli a s, e, základnému tuneli, tunelu v Semeringu. I see I, <coughs> I'm here, I... Vidím, že tu sa treba uh, uh, treba to prepojiť s predošlou otázkou. Viete, do akej miery uh, aké zložité sú diskusie a zložité diskusie o, o projektoch v transevropských dopravných sieťach. A viete, že e, všetci tu, Európsky parlament, Európska komisia, a Rada sa zhodujú, že ak chceme dosiahnuť pozitívny posun a pozitívne jasné zmeny v európskej infraštruktúre, musíme sa e, zamerať fondami, ktoré máme, na to, aby sme dosiahli skutočné uchopiteľné zlepšenia v dopravnej e, infraštruktúre. A preto tu bol ten plán postupovať podľa dohodnutých projektov, dohodnutej metodológie, e, prediskutovať to e, dôsledne a nechať si to pot- a potvrdiť to Európskym parlamentom a e, radou. Minimálne ten zoznam projektov je čosi, čo by som čítal ako európske zákony, pretože sme sa na tom dohodli. Čo však existuje teraz, je implementovať, vykonávať plány, ktoré sme všetci prijali a to by bol môj zámer so všetkými projektami. Pokiaľ ide o pokiaľ ide o nak- veľké nákladné vozidla, tu by som potreboval viac ako 7 sekúnd, ale vychádzam z toho, že táto otázka sa ešte vráti. Musím sa ospravedlniť, pretože pán predseda je veľmi striktný z času. Ďalší rečník, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Moja otázka sa bude týka čtvrtého železničného balíčka. Veľmi dobre som pochopila vaše odhodlanie, aby tento železničný balíček bol globálne prediskutovaný. Ale ak e, politické diskusie neprinesú výsledok alebo neskoro prinesú výsledok, vy sa chcete vzdať toho technického, tej technickej zložky napriek tej veľkej práci v komisii, v rade, E, kde sa už našiel konsenzus. A druhá veľmi rýchla otázka sa týka Európskej železničnej agentúry, ktorá je ako všetky európske agentúry postihnutá znížením rozpočtu o 5 e, Zvýšia sa aj jej kompetencie, tak ako to hovorí e, technická zložka tohto balíčka. Ako chcete navýšiť jej kompetencie s nižším rozpočtom? Ďakujem. Thank you very much, madam. If it comes to... Ďakujem. Pokiaľ ide o agentúry, už tak e, e, to je akoby duchovia, ktorí nás prenasledujú e, z minulosti pri vyjednávaní nových, nových do, dohôd pre agentúry v Európskej únii. Ale dobrá vec je tá, že v prípadoch, ako je e, spomínaná agentúra, ide o a, a, agentúru budúcnosti, je v rozhodujúcej výstavbovej fáze a ja vás môžem uistiť, že e, očakávam, alebo pokiaľ si spomínam, 43 e, dodatočných pozícií bude smerovať do Európskej železničnej agentúry, tým pádom bude personál mať 200 osôb, bude to teda e, vážny nárast pre túto agentúru a ako to urobíme v celkovej klíme úspor a škrtov o 5 veľmi bolestivých, ktoré sa aplikujú paušálne vo všetkých agentúrach Nuž tu konkrétne to budeme robiť prostredníctvom e, možnosti financovania týchto nových odborníkov pre e, túto e, železničnú agentúru prostredníctvom honorárov, e, ktoré teda tých poplatkov, ktoré budú za všetky schvaľovacie činnosti, ktoré bude robiť Európska železničná agentúra. Táto, e, túto agentúru. E, priemysel železničný určite výrazne víta pokiaľ ide o, tú bezp- o, to, o, tie, o tých 26 tisíc spomínaných e, rozličných e, e, legislatív a dneska napríklad e, schvaľovanie autorizácie nových lokomotív, to všetko stojí množstvo prostriedkov a e, musí sa to robiť v každej, v každej členskej krajine. Bude to teraz rýchlejšie, e, časy budú kratšie a bude sa to robiť v dokumentácii platnej vo všetkých členských krajinách. Jasne môžeme tým pádom demonstrovať, že to sú prostriedky dobre vynaložené a že si táto agentúra zaslúži zvýšenie e, personálu. Ďakujem. Teraz máme e, otázky z výboru ITRE. A tu vítam e, pána Buzeka, predsedu tohoto výboru a, a otázka nasleduje od pani Angeliky Niebler. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, vitajte. Sme prešli do oblasti Eh, vesmírneho priestoru. Mám o zo pár otázok ku eh, Galileu. To je taký náš kľúčový projekt. Vždy eh, ho podporoval i Európsky parlament. A moja prvá otázka, keď vás potvrdíme v úrade, budete i naďalej venovať Galileu rovnakú pozornosť ako váš predchodca. A druhá otázka, čo podniknete, aby ste zabránili sklzom pri vybudovávaní Galilea? Už ste povedali na úvod, že v tejto oblasti u tých posledných dvoch, e, satelit, že u tých posledných dvoch satelitov boli problémy. A tretia otázka, aké sú vaše úvahy v oblasti patentov, ktoré sa rozvíjajú, pokiaľ ide o Galileo? do akej miery sa pracuje na právnom patentovom režime, aby to bolo e, dobre prístupové právo ku Galileu. A posledná otázka, e, aký vzťah máte k využívaniu, e, pokiaľ ide i komerčné využitie, i verejné využitie Galilea. Ďakujem. Thank you very much, Mrs. Lieber. Uh... Ďakujem. A e, v prvej otázke absolútne áno. Áno, pretože sme na, e, na projekte Galileo, Galileo pracovali tak veľmi dlho a môj e, predchodca, podpredseda Tajany, odviedol vynikajúci kus práce a dal, e, tak povediať, dom do poriadku a teraz musíme e, pokračovať. Máme dobrý personál, dobrých odborníkov, jasný harmonogram, čo chceme robiť. Myslím si, že momentálne dnes bolo ďalšie zasadnutie výboru v Moskve zisťovacieho vyšetrovacieho výboru. Potrebujeme vedieť závery e, e, tzv. E, injekčnej anomálie. To znamená, že sme nedali satelit na orbit tak, ako sme očakávali. Nemyslím si, že tieto veci strácame. Musíme využiť potenciál satelitov, ak aj sú na inej obežnej dráhe, než sme potrebovali. Ale myslím si, že súčasne treba čakať na jasné závery e, vyšetrovania e, výboru, čo sa ne, ne, nepodarilo pri spustení. Potrebujeme totiž, aby boli v konštelácii Galilea a nie v, e, na orbite, kde musíme hľadať ich využitie zložito. Veľmi skoro musíme si položiť otázku, či, či pokračovať s vypúšťaním tak, ako bolo naplánované. Ja by som dal ja by som dal pred, e, prednosť tomu, aby sa všetko prešetrilo, technické otázky vyjasnili, tak aby sme mohli pokračovať e, s e, vypustením. Na budúci rok by sa mal vypustiť Ariane 5 a verím, že to nám pomôže dať Galilea do sústavy, ktorý bude, ktorá bude vlastne pripravená na službu. Teraz má slovo pán Stanišev. Vážený pán predseda, vážený pán Ševčovič, eh, vítajte eh, na tomto vypočutí. Eh, najprv chcem povedať, že mal som možnosť sledovať vašu prácu už v terajšom mandáte v komisii. Vašu prácu ste robili veľmi energeticky a e, úspešne, e, efektívne, to vám želám i v ďalšej pozícii. E, mám veľmi e, jasnú víziu o, o vývoji vašeho portfólia je to veľmi zložité portfólio, pokiaľ ide o možnosti a príležitosti, ale veľmi presne by som sa chcel spýtať na vašu víziu, pokiaľ ide o európsku e, politiku v oblasti vesmírneho priestoru. Aké kľúčové iniciatívy chcete e, spustiť v tejto oblasti? Osobitne, e, či máte zámer e, e, prezentovať politiku takú, aby e, Európska únia mala nezávislý prístup k vesmírnemu priestoru. Toto môže byť totiž jeden z najväčších problémov na zasadnutí, ministerskom e, zasadnutí ISA. A v tejto súvislosti, aké ďalšie opatrenia chcete e, prijať v oblasti prieskumu vesmíru, preto je to jedna e, z priorit v vesmírnej politiky EÚ. Ďakujem za vaše milé slova, ale myslím si, že energetika a energetická účinnosť, to sú kľúčové slova i pre dopravnú politiku Európskej únie keďže sa to e, vzťahuje na dopravu, určite sa to vzťahuje i na vesmírnu politiku. Ako som bol povedal, máme pred sebou asi najrozhodujúcejších 5 rokov v e, rozvoji európskej vesmírnej politiky. Chceme Galilea e, dotiahnuť do jeho plnej konštelácie, s takmer 30 satel- satelitmi v závislosti od toho, koľko z nich bude na obežnej dráhe a koľko bude v záložnej, e, v záložnej kapacite e, na náhrady. Rovnako e, chceme pokročiť u, v, programe programe Kopernikus, kde chceme vypustiť také skôr pozorova, e, observačné satelity, pretože tam, je iné, iné, iné, tam sú iné úlohy ako u Galilea, kde je e, veľmi rozhodujúce e, E, udelovať napríklad tie časové, čas, časové údaje k všetkým finančným operáciám, používanie tých tzv. atomových hodín. A preto si myslím, že pre Európu je rozhodujúce mať nezávislosť. E, Nechceme, aby nás niekto len tak e, vypol, len preto, že chceme svoju autonómiu keď ide o vypúšťanie tých, to a keď ide o prípravné práce, či už je to Ariane 6 a, a ďalšie. Myslím si, že nebudeme tu mať len veľké, uh, veľké lode, ale aj menšie, stredne veľké, to, čo teraz robia rakety Sarius. Ďalšiu otázku má pán Tošenovský. Budú hovoriť... pán komisár, budem hovoriť svojim rodným jazykom pretože viem, že čeština patrí tiež do vášho jazykového portfólia. Moja otázka sa týka tiež kozmickej problematiky, lebo aj to patrí do výboru ITRE. Agentúra pre európske systémy družicové navigácie bude hrať E, v, projektu, v projekte Galileo a Ignos dôležitú úlohu. Nemyslíte si, že by bolo vhodné využiť synergické efekty a know-how a nemali by sme v budúcnosti na túto agentúru preniesť ďalšie úlohy v súvislosti e, s projektom Kopernikus, prípadne ďalšími kozmickými projektami? pretože vytvárať nové agentúry pre ďalšie kozmické projekty bol, by bolo možno nákladné a neúčinné. Pekne ďakujem pánovi Dovženovskému nielen za otázku, ale aj za to, že môžem e, jednu z nich e, odpovedať vo svojej materčine, lebo viem, že pán Tovženovský bude rozumieť, aj keď budem hovoriť e, po slovensky. Čo sa týka budúcnosti agentúry GSA, ktorá sa nachádza v Prahe, tak je evidentné, že jej takou prioritnou úlohou na budúce obdobie bude to, akým spôsobom skomercionalizovať eh, tie možnosti, ktoré Galileo systém bude ponúkať. Ako zabezpečiť to, čo sa v angličtine nazýva business uptake. No a to je samozrejme veľmi veľká úloha, lebo Galileo je tu pre európskych občanov. Galileo je tu preto, aby ho využívali, eh, aby ho využívali európsky podnikatelia a samozrejme, že to bude úloha, ktorá bude mimoriadne široká Spomínali sme systém EGNOS. Pre krátkosť času sme si nestihli povedať, že je to systém, ktorý používa už viac e, ako 100 letísk e, v Európe, hlavne tie menšie, ktorým EGNOS vyhovuje z toho hľadiska, že je oveľa lacnejší ako proste veľmi nákladná technológia, ktorú používajú veľké letiska a navyše je oveľa modernejšia. Ja som presvedčený, že aj e, uplatnenie a využívanie výsledkov a dát, ktoré e, získame e, zo systému Copernicus, budeme musieť e, nasmerovať tak, aby sme našli najoptimálnejšie využitie týchto informácií. Keď som sa pripravoval na dnešné stretnutie, tak som sa dočítal, že Kopernikus bude produkovať denne jednu, jeden betabajt informácií. Musel som sa pozrieť, čo je to za číslo. Tak je to jednotka a 15 nul. To je taký e, rozsah informácií, že je evidentné, že budeme nájsť, e, musieť nájsť e, spôsob, ako tento tzv. big data problém vyriešiť a ako tieto informácie využívať. Čiže určite agentúra v Prahe bude jedna z možností, na ktorú sa budeme musieť ako komisia pozrieť. Zároveň budeme musieť zabezpečiť, aby takisto informácie, ktoré z, z Kopernikusu bude čerpať Frontex, ktoré bude čerpať environmentálna agentúra, Eh, a ďalšie agentúry, napríklad pre námornú bezpečnosť, boli nasmerované tak, aby každá agentúra vedela profitovať z tohto nového systému. Thank you very much, Mr. Chairman. Jetzt hat das Wort Dominik Riquet und der sitzt hinter. Slovo má Dominik Rike, ktorý sedí za vami, pán komisár. Ďakujem, pán predseda, pán dezignovaný komisár. Chcem vám položiť otázku o vesmíre, pretože to je otázka konjunkturálna a je to otázka, ktorá sa týka výboru pre dopravu. Pokiaľ ide o vesmír, chcel by som vedieť, či e, komisia spolu s vašimi kolegami predpokladá vytvoriť e, priemyselný podporný program na podporu, pozemnú podporu Galilea. To znamená, že keď E, keby napríklad tieto spadli, tak to by znamenalo, že sú tu vlastne desiatky miliárd eur e, v akcii. A ďalšia otázka, e, zamýšľate silnejšie podporovať vlastne rakety, ktoré budú vysielané. A pokiaľ ide o sociálny dumping v pozemnej dopravy, podporujete totálnu liberalizáciu kabotáže? Myslíte si, e, a čo chce, nechcete vlastne e, prijať smernicu pre e, praj, pracovníkov, ktorí sú premiestnení a pokiaľ ide o cestnú dopravu, tam čo chcete urobiť, pokiaľ ide o agentúru pre cestnú dopravu. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, vážený pán podpredseda. Poprvé musíme samozrejme podporovať prostredníctvom regulácie využitie Galilea pre biznis. Z e, právneho hľadiska si to môžeme dovoliť a mali by sme to urobiť aj napríklad preto, aby sme zabezpečili, že nové príjimače systémov ako ICOL budú určite kompatibilné so signálom Galileo. Všetko vybavenie ktoré sa týka záchranných a pátracích akcií v krízových situáciách, tak tu máme veľmi silnú regulačnú právomoc a mali by sme zaistiť, aby to všetko bolo kompatibilné s Galileom a zároveň musíme spolupracovať s priemyselným sektorom a agentúrou Galileo, pretože tá má vo svojom portfóliu aj rozvoj stratégií, ktoré majú zaistiť, že signál Galilea, keď sa bude vysielať, tak bude široko prijímaný. A to potom poskytne nový impuls európskemu priemyslu, pretože Galileo bude špičková najmodernejšia technológia a bude presnejší ako všetko to, čo teraz poznáme ako GPS. A preto musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby bol Galileo využívaný. Pokiaľ ide o odpaľovacie zariadenia, to je veľká úloha, ale ja mám veľké sympatie ku všetkým e, projektom, ktoré zaručujú našu autonómiu k prístupu k vesmíru. Pán Ransdorf. Ďakujem. Ďakujem. Aj ja dám možnosť pánovi dezignovanému komisárovi prehovoriť po slovensky, lebo sa ho spýtam po česky. Nazdávam sa, že je veľmi dôležité to, že poukazuje na možnosti lodnej dopravy. Zaujalo ma, že na Dunaji je prepravná kapacita využitá na 15 Chcem sa ho spýtať, čo chce urobiť pre podobné možnosti inde. Napríklad som sa dozvedel, že v Bielorusku uvadzujú o prepojení západnej Dviny a Dnepru, čo by znamenalo vytvorenie vodnej cesty, ktorá by štyrikrát zrýchlila cestu zo Stredozemného do Baltického mora. Štyrikrát. A samozrejme ma tiež zaujíma, či by ste podporili ambiciózny projekt nášho prezidenta Zemana, a síce spojenia Labe, Dunaja a Odry, čo by spojilo tri európske moria a zároveň by to však zasiahlo aj do legislatívy v Nemecku, pretože tam v Braniborsku a v Sásku existujú uznesenia zemských snemov, ktoré sa týkajú labských stupňov. Ransdorfovi za ehm, možnosť vystúpiť eh, v Slovenčine a eh, za otázku, ktorá si myslím len opätovne eh, potvrdzuje, akú budúcnosť, aký potenciál by mohlo priniesť rozvinutie týchto vlastne vnútorných, dopravných, riečných a kanálových tepien v rámci Európy. Tie možnosti, ktoré máme v tejto oblasti, sú samozrejme limitované rozpočtom, ale ja som veľmi rád, e, že ich máme, lebo vďaka Európskemu parlamentu máme pre projekty na prepájanie Európy trikrát viac peňazí, než tomu bolo predtým. A som veľmi rád, že sa medzi tieto priority e, dostali aj projekty na podporu riečnej dopravy program NAJADES e by mal vlastne umožňovať to, aby sme tieto prostriedky využili ako na obnovenie toho lodného parku, ktorý sa nám plaví po riekach a ktorý je častokrát veľmi zastaralý a neefektívny, tak aj na skvalitnenie Eh, infraštruktúry, hlavne prístavov a hlavne tej riečnej a kanálovej infraštruktúry, ktorá je pre túto eh, dopravu eh, potrebná, ale takisto aj na, na vyškolenie personálu na to, aby sa tieto malé a stredné podniky, ktoré v tejto oblasti podnikajú, dokázali lepšie pohybovať v tomto náročnom prostredí. No a čo sa týka takýchto veľkých rozsiahlých programov, ktoré spomínal pán poslanec, to je samozrejme otázka, do akej miery by zapadli do tejto štruktúry TNT a do akej e, miery by bolo posudzovanie ovplyvnené celkovými finančnými možnosťami. Uh, David Coburn. Uh, dezignovaný komisár, nesúhlasíte, že EÚ práve v oblasti dopravy by nemala plýtvať uh, prostriedkami daňových poplatníkov a investovať do projektov, ktoré uh, vôbec nie sú pre nich prínosom v Španielsku a Portugalsku sa investuje do eh, prestížnych eh, projektov, eh, ktoré však nie sú veľmi vhodné. Nemyslíte si, že aj vesmírny program EÚ spada do takejto kategórie? Snažíme sa tu len hypoteticky o súťaž za USA, Galileo, Copernicus. Tie vôbec nie sú dôležité pre obyčajných občanov EÚ pre nich je e, e, dôležité, že platia veľmi veľa za e, benzín, ktorý tankujú do svojich aut. Nemyslíte si, že e, takýto absurdný e, postup by sa už mal konečne zastaviť a aby sa už nešlo na úkor daňových poplatníkov? Ja si myslím, že e, súkromný sektor e, vie lepšie e, investovať do takejto oblasti, ako je vesmír. Pozrite sa na to, čo dokázalo Virgin. Myslím si, že EU by od toho mala upustiť. Ako dezignovaný komisár musím odpovedať aj na takéto otázky však. Chápem však, že tu prirodzene do diskusie prinášate, prinášame názory, ktoré považujeme za dôležité. Myslím si, že aj z mojich predošlých eh, vyhlásení je vám zrejme, že nesúhlasím s vašim popisom európskej vesmírnej eh, politiky a nesúhlasím s vašim popisom toho, ako e, sa vynakladajú európske prostriedky v tejto oblasti, pretože som absolútne presvedčený, že Európa potrebuje svoj e, e, vesmírny program, potrebujeme našu nezávislosť, potrebujeme autonómiu, pokiaľ ide o prístup k vesmíru. A nie je to iba kvôli prestíži, Nemyslím si, že s tým prestíž nejako súvisí. Potrebujeme to pre, našu, eh, pre náš high-tech priemysel, pre naše inteligentné dopravné systémy. Musíme sa venovať systémom zápch v našich mestách. Potrebujeme to pre, náš, eh, priemys, pre, pre naše banky. Keď sa spýtate eh, vašich kolegov v Londýnskej City, povedia vám, aké sú atmové hodiny dôležité pre finančné transakcie v Londýne. A nemyslím si, že by sme sa mali spoliehať iba na jeden jediný systém, aj keď je veľmi dobrý. E, kooperujeme s GPS veľmi dobre. Ale ja si myslím, že Európa je dostatočne zrelá, dostatočne rozvinutá na to, aby mala svoj vlastný systém, ktorý, e, pokiaľ viem, je už momentálne e, naozaj silne podporovaný aj našimi americkými partnermi. Ďakujem. Slovo má teraz pani Klaudia Schmidt. Ďakujem. Prepašte, chcel som ešte povedať, že e, teraz e, e, spracovame otázky výboru ITRE. Ďakujem aj za tieto otázky. A teraz má už slovo pani Klaudia Schmidt. Ďakujem. Jednotný hospodársky a menový priestor potrebuje jednotný dopravný priestor, avšak momentálne máme 23 rôznych mýtnych systémov v EÚ a e, diskutuje sa o nemeckom mýte. Týmto otvárame e, tému, ktorú sme sa snažili neotvárať celé 10 ročia. Ak by sa tieto nemecké plány zrealizovali, e, populisti v ostatných členských štátoch by sa snažili presadiť podobné a možno by aj uspeli. To by veľmi poškodilo dopravu, viedlo by to k renacionalizácii ciest a viedlo by to naozaj naše snahy ad absurdum. Eh, určite eh, treba sa zasadzovať za eh, dobré prepojenie ciest v Európe. Ako sa staviate k jednotnému európskemu mytnému systému a snažíte sa diskriminovať jednotlivé národné mýta, ktoré sú diskriminačné? Čo by ste povedali e, nemeckému ministrovi e, dopravy, keď sa s ním na budúce stretnete? Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že v Európe máme určité, určitý problém. E, sme veľmi dobrí, keď vytvárame infraštruktúru, ale sme dosť zlí pri eh, jej udržiavaní. Investujeme veľa prostriedkov do eh, budovania diálnic a podobne, ale nedokážeme dostatočne investovať do údržby tejto infraštruktúry. A tu si myslím, že začína veľká diskusia o internalizácii externých nákladov. Tá ukazuje, aké je dôležité eh, všetky tieto faktory mať na pamäti, ale zároveň eh, mať tu zdroj financovania, ktorý správnym spôsobom eh, umožní, aby platil každý užívateľ infraštruktúry presne toľko, ako používa tento systém. A myslím, že v aktuálnej situácii v Európe e, keď e, cestujete e, cez Európu autom a mali by ste zaplatiť všetky poplatky, tak napokon a mali by ste si nalepiť jednotlivé nálepky na vaše predné sklo, tak už by ste cez to sklo pomaly ani nevideli. Takže myslím, že by sme mali naozaj diskutovať o modernizácii tohto systému a myslím si, že e, sú e, spravodlivejšie e, systémy, systémy, ktoré merajú vzdialenosť a nie čas, časové obdobie, počas ktorého používate dopravný systém. A potom k vašej poslednej otázke. Samozrejme, princíp nediskriminácie je zapísaný v zmluvách. Ja si ho veľmi vážim a budem sa zasadovať za to, aby bol rešpektovaný. Slovo má teraz Boguslav Liberacký. Moje pytanie następujące. Ďakujem. E, pán predseda, moja prvá otázka je takáto. Máme tu SEF, máme tu e, mechanizmus, ktorý má prepojiť Európu a bude investovať do transeurópskych sietí. Chcem sa spýtať, aká bude rovnováha medzi e, týmito fondami a v oblasti cestnej a železničnej dopravy. A potom hovorili ste o in- inovačnom financovaní, výborne, a my by sme chceli vedieť, aké je vaše stanovisko e, k tomuto. Bude možné používať Project Bonds e, z financií, ktoré sú určené na isté projekty, na projekty z oblasti SEF, aby sme mohli používať aj privátny kapitál, pán komisár. Potrebujeme komisára, ktorý e, by bol európskym ministrom dopravy a v tejto chvíli máme ruské embargo, e, ktoré postihuje nielen sektor ovocia a zeleniny, ale takisto aj dopravcov tovarov, ktorí strácajú trhy. My hovoríme o kompenzáciách pre poľnohospodárov, ale nie o kompenzáciách pre dopravcov. A preto sa pýtam, čo si myslíte o vzťahoch s Ruskou v tomto zmysle v rámci komisie. A pokiaľ ide o dopravu a o nové rozhodnutia vo Francúzsku ohľadne e, cestného sektora, čo si myslíte. A musím povedať, že aj ja som naozaj veľmi e, prekvapený vašim životopisom. Thank you very much. If it, if it comes, uh... Ďakujem pekne. E, pokiaľ ide o prvú otázku, nájsť tú vhodnú vyváženosť medzi projektami TNT, e, už sme sa zhodli na tom aj tu v parlamente, že by sa tu mal e, vytvori, vytvoriť zoznam projektov, metodológia a aj e, postup e, financovania. Takže CEF by sa malo venovať chýbajúcim prepojeniam, úzkým miestam a európskej dopravnej sieti toto by mala byť tá metodika, ktorá by bola kľúčová pre výber projektov, ktoré neskôr budú financované. Pokiaľ ide o e, projektové e, e, bondy, myslím si, že by sme tu mali byť úprimní. Ešte som členom Barzovej komisie a Myslím si, že e, už sme sa dostali e, veľmi ďaleko v tejto e, téme. Samozrejme musíme nájsť aj iné inovatívne prostriedky, ako získať viac súkromných investícií do infraštruktúry a jej rozvoja. A samozrejme, pokiaľ ide o ruské embargo, toto je jasne otázka, o ktorej budeme v kolegiu diskutovať a ak teda dostanem vašu podporu,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 Chcel by som spomenúť koridor e, Rín-Dunaj. Je to veľmi dôležité prepojenie medzi e, východom a západom Európy. Ide o prepojenie od Rína až po e, Čierne more. Máme tu Európsku Dunajskú stratégiu, veľmi dôležitú pre rozvoj mobility pre vnútorzemskú lodnú dopravu. Avšak eh, toto sa netýka len eh, členských štátov EÚ, ale eh, Dunaj prechádza aj kandidátskými krajinami, asociovanými krajinami ako Moldavsko, Ukrajina a podobne. Ako zamýšľate zainteresovať aj tieto krajiny do realizovania Dunajskej stratégie? tak aby sa naozaj dobudovali tieto vodné cesty. Ďakujem pekne za vašu otázku e, tento koridor a jeho dobudovanie bude veľmi dôležité, dôležitý. Ďakujem vám za vašu otázku. Krajiny ako Srbsko, Moldavsko, Bosna a Hercegovina e, sú naozaj veľmi entuziastické, pokiaľ ide o Dunajskú stratégiu. Bol to nový prístup, e, e, jedna z prvých e, makrostratégií, ktoré sa vyvinuli. A mne sa veľmi tento koncept páči. Komisia má dobrý prehľad o situácii v členských štátoch aj v susedských štátoch EÚ. Môžete docieliť oveľa lepšiu synergiu Eh, medzi financ- nástrojmi financovania eh, spôsobom takéto veľkej stratégie. Tieto projekty budú lepšie prepojené, prinesú lepšiu pridanú eh, hodnotu na európskej úrovni vďaka takejto stratégii. Takže takýto prístup by som uvítal. A našou prvotnou prioritou je postup a samozrejme aj dobudovanie Eh, transeurópskych eh, sietí. Ale samozrejme je nám jasné, že nemôžeme zastať na hranici EÚ. Eh, e Musí táto cesta pokračovať aj ďalej za hranicami Európskej únie. To by bolo samozrejme lepšie pre európskych občanov, aj podniky, aby sa šírili pozitívne znalosti, aky a štandardy aj do susedných krajín EÚ. Posilnilo by to naše susedské vzťahy, podporilo by to podnikateľov a bolo by to dobré aj pre občanov. Teraz má slovo Vicky Majer. Konkrétne vraag over uh, verschillende onderwerpen. Ďakujem. Mám tri konkrétne otázky. Ehm, v prvom rade eh, satelitné fiasko eh, z minulého mesiaca. Nie som členkou ITRE, ale zaujímali by ma dôsledky tohto nepodareného štartu a ako chcete zamedziť niečomu podobnému v budúcnosti pretože to platia daňoví poplatníci. A ako sa chcete postarať o to, aby sa e, znížila administratívna záťaž e, v, pre operátorov v oblasti dopravy. Ďakujem pekne e, za všetky vaše otázky. Pokiaľ ide o pokiaľ ide o tieto prepojenia, pokiaľ ide o tieto prepojenia, tak musím povedať, že to je naozaj veľmi komplexná oblasť a e, naozaj e, je tam veľa komplikovaných postupov a procesov a my sme boli samozrejme sklamaní tým, že k tomu došlo. Predbežné zistenia, ktoré som čítal, jasne hovoria o tom, že naše satelity sú veľmi dobré, že skutočne pracujú dobre a to zlyhanie, ku ktorému došlo, bolo spôsobené poslednou časťou odpalovacieho zariadenia, ktorému sa hovorí fregata je to posledná časť rakety, ktorá má dostať raketu na orbitu. V súčasnosti prebieha technické vyšetrovanie, ako k tomu došlo a aby sme tomu v budúcnosti mohli zabrániť. A kým nebudeme mať jasné odpovede na tieto otázky, tak nebudeme môcť pokračovať e, s odpaľovacími zariadeniami Sojus, pretože tu ide o peniaze daňových poplatníkov a musíme si byť 100% istí, že k takejto anomálii už v budúcnosti nedôjde. Som veľmi rád, že v auguste sme podpísali zvláštny kontrakt na tri e, odpaly RIM-5. Ich výhoda je v tom, že nenesie dva, ale štyri satelity. Je to veľké odpaľovacie zariadenie európskeho pôvodu, veľmi spoľahlivé a využívanie týchto zariadení RIM-5 nám môže vykompenzovať to mierne oneskorenie vo vytváraní konštelácie Galileo, čo bolo spôsobené anomáliou odpaľovacieho zariadenia Sojus. Podkiaľ ide o byrokraciu, túto tému beriem veľmi vážne. My budeme využívať všetky nástroje a skúmať a vysvetľovať všetku legislatívu, ktorá si vyžaduje vysvetlenie, pozmenenie a rád budem s vami spolupracovať. Ak máte konkrétne nápady, ako legislatívou by sme sa mali zaoberať a pokiaľ ide o tú žltú kartu, tak ja som už veľmi úzko spolupracoval na tejto téme a budem plne rešpektovať európske právo pán Eichhout. Ďakujem pekne, pán predseda, pán Ševčovič, som tu. Ďakujem vám za vaše doterajšie odpovede. E, e, opieram sa teraz o vaše písomné odpovede k trvalo držateľnej doprave a trošku som sklamaný, lebo nie sú vôbec konkrétne. Takže poprosil by som vás, aby ste sa konkrétnejšie vyjadrili e, k téme trvalo držateľnej dopravy. A potom ešte dve konkrétne otázky. V klimatickom energetickom balíčku komisie do roku 2030 sa toho nehovorí veľa o doprave. V Bielej knihe e, však napríklad e, je jasné, že potrebujeme mať stratégie e, pre obdobie po roku 2020. Takže ako budete pracovať s štandardami CO2 a podobne po roku 2020. A potom letecká doprava. Všetci vieme, že do roku 2016 je veľmi dôležitý e, pre túto oblasť. Ak e, všetko ponecháme e, tak, ako to je, tak však nezažijeme veľký úspech. Ďakujem pekne. Ďakujem vám za to, že mi pomáhate spresňovať moje odpovede. Ďakujem vám za podnety. Pokiaľ ide o situáciu po roku 2020, tak v oblasti cieľov, v oblasti biopalív, vy ste expert, takže viete, že výsledky prvej generácie biopalív neboli príliš povzbudivé. A preto si myslím, že musíme pracovať s alternatívnymi palivami a s novými technológiami, ktoré teraz vznikajú a do roku 2020 budú dostupné. Pokiaľ ide o verejnú dopravu, ktorá je nutná v boji proti nepriateľnému znečisťovaniu ovzdušia v mestách, tak ja som veľmi otvorený spúšťaniu nových technológií a nových typov dopravy, ktoré e, budú na čisto, čisté, sú poháňané čistým spôsobom a organizované tak intermodálne, že to motivuje ľudí k tomu, aby nechávali svoje osobné autá doma. To je práve to, čo potrebujeme, aby sme znížili znečistenie ovzdušia a odstránili problémy s dopravnými zápchami. Takže toľko k vašej prvej otázke. A ďalej, pokiaľ ide o ICAO, tak tu je e, situácia Európskej únie alebo Európskej komisie je pomerne komplikovaná, pretože sme stále iba pozorovateľmi. Preto sa veľmi spoliehame na spoluprácu s členskými štátmi a na koordináciu stanovisk a politík členských štátov v rozhodovacom procese ICAO. Môžem vás ubezpečiť, že budem používať a využívať všetky svoje kontakty s európskymi ministrami dopravy, aby som zabezpečil, že európska pozícia VIKAO bude koordinovaná a bude plniť naše ciele. Uh, Ďakujem. Otázka v Holandčine k cestnej eh, doprave. Pokiaľ ide o hospodárskú súťaž v tejto sfére, je potrebné, aby európske pravidlá sa uplatňovali naozaj všade, bez veľkých rozdielov medzi jednotlivými členskými štátmi. A to zatiaľ celkom nefunguje. A potom e, to známe uplatňovanie pravidel týkajúcich sa čias odpočinku. E, k tomu ste e, sa nejako konkrétne zatiaľ nevyjadrili. A Eh, ide o otázku teda oficiálneho eh, času odpočinku, ale keď sa eh, toto prečerpa, tak potom sú tu naozaj veľmi vysoké pokuty v niektorých krajinách ako Francúzsko. Takže pýtam sa, Aké kroky ako komisár chcete zaviesť, aby ste zabezpečili, že e, úpravy práve, e, pokiaľ ide o e, dobu jazdy a čas odpočinku, aby boli čo najpodobnejšie medzi jednotlivými členskými štátmi, štátmi a ako to vidíte s kabotážou? Thank you very much uh, uh, for this At first, uh... Ďakujem pekne za tieto otázky. Nazdávam sa, že všetky otázky, ktoré ste položili, dokazujú moje tvrdenie a síce, že potrebujeme v cestnej doprave nejaký hlboký a všeobecný vhľad do súčasného stavu veci, do súčasných legislatívnych textov a musíme zabezpečiť niekoľko vecí. Poprvé, objasniť, za druhé zjednodušiť, po tretie zapojiť sociálnych partnerov do diskusí o tom, ako to všetko urobiť a spolupracovať s nimi na rešpektovaní sociálnych práv u všetkých dopravných prostriedkov. Ako náhle to dosiahneme, tak budeme musieť tieto pravidlá takisto vymáhať. A pokiaľ ide o tú prax, tak vo Francúzsku môžem povedať, že to platí aj o Belgicku. Ja som v žiadnej inej legislatíve nevidel jasné obmedzenia v tom zmysle, že nemôžete tráviť povinnú prestávku v kabíne vozidla. Ale skôr ako prejdem k záveru, tak my žiadame od Francúzska vysvetlenie, e, aj od Belgicka na základe e, e, toho, že my sa snažíme riešiť problémy, ktoré nie sú priamo implementáciou európskeho práva. My o tom rokujeme s francúzskými a belgickými orgánmi a dúfam, že dospejeme k dobrému riešeniu, ktoré nebude diskriminačné a bude rešpektovať európske právo. Ďalším rečníkom je pán e, Zlotovský. E, Ďakujem, ja sa chcem spýtať o ohľadne budovania ciest. V mojej krajine sa buduje veľa ciest, ale to, čo sa deje, je, že sa budujú časti ciest, ktoré často nie sú medzi sebou prepojené. Máme veľa úsekov, ktoré e, nie sú prepojené a nie je tam kontinuita, sú prerušené. Samozrejme, toto závisí od financií, či financie prídu na stavbu celej cesty alebo nie. A preto sa chcem, pán komisár, spýtať, zamýšľate zmeniť spôsob budovania ciest, aby sme sa vyhli takémuto typu konštrukcií alebo stavieb po častiach, po úsekoch? A e, keď nakoniec tu máme cestu, ktorá je nefunkčná, nemôže sa používať na 100%. Ďakujem. Thank you very much uh, for this question and it Ďakujem za túto otázku. Nie ide len o problém Polsky. Bohužiaľ, podobné problémy sa dajú konštatovať vo viacerých členských krajinách. Nemyslím si, že tieto dopady sú zamýšľané. Často sú to otázky verejného obstarávania, kde e, sú veci e, rozporované. Závisí to e, od toho, koľko potreba vytvoriť dobrú e, environmentálnu štúdiu pre daný projekt, ale určite e, uprednostňujeme pracovať e, na európskych projektoch v oblasti dopravy podľa princípu, že to, čo odovzdávame, bude niečím, čo pomôže pozdvihnúť celý región, že vlastne situáciu ešte viac nekomplikujeme. Časti E, železníc či diálnic, ktoré by e, smerovali do, do oblasti, kde e, sa nedá spraviť legál, dobrý prechod na ďalší, ďalší typ dopravy. A samozrejme to všetko potom vedie k stratám, k zápcham dopravným a iným problémom. Plne s vami súhlasím v tom, že je dôležitejšie zameriavať sa na pro, e, projekty, ktoré sú dovršené, ktoré, ktoré uh, infraštruktúru v oblasti uh, zlepšujú a ak európske občania by to vnímali ako niečo, čo pozitívne zlepší v ich regiónoch, čo pomôže doprave v ich mestách alebo v ich uh, oblastiach. A tu je veľmi dôležité úzko spolupracovať i s generálnym riaditeľstvom Regio a generálnym riaditeľstvom MOVE, aby e, sa všetko hýbalo tým e, smerom, ako ste to popísali. Teraz má slovo pani Demonte. E, Ďakujem. Chcel by som sa, chcela by som sa vrátiť k otázke kabotáže. Vo vašom úvode ste povedali, že to je systém, ktorý má, sa má vyhnúť tomu, aby kamióny Eh, chodili prázdne. A ja sa chcem spýtať, že či tieto kamiony, eh, eh, alebo to, tieto nádeje sú niekedy také iluzórne. Môžete za týmto účelom nejakým spôsobom zasiahnuť, aby sa využila inovácia najmä ako nástroj vyriešenia tohto problému? Thank you very much. I, I clearly think that... Ďakujem, určite si myslím, že potrebujeme túto otázku riešiť, pretože Predseda nášho výboru e, predsedal so mnou e, príbehu, kde e, komunikovali vodiči dielkových, dielkových trás, komunikovali, varovali, že sa sami do, dostávajú do nebezpečných situácií, kedy sú hrozbou pre verejnosť. Dúfam, že treba Eh, myslím si, že treba eh, informovať ich, ich zamestnávateľov, aby sa nedopúšťali prečinov, ktoré treba potom stíhať. Treba vyjasniť pravidla, čo treba robiť, je určite zaviesť eh, oveľa viac určitých, oveľa, oveľa vyššiu mieru tzv. kultúry, kultúry rešpektovania, rešpektovania pravidiel ak by všetci rešpektovali, všetci zamestnávateľe rešpektovali pravidlá, e, časové obmedzenia, ktoré sú e, v európskom zákonodárstve. Súčasne musím povedať, že keď ide o kabotáž, je to veľmi citlivá téma, ktorá sa vníma verejnosťou ako niečo, kde celkom jasne vidíte e, prvky sociálneho dumpingu. Napriek skutočnosti, že iba 2% nákladov na cestách e, e, sa transportujú týmto systémom kabotáže. Treba to riešiť kvôli so, e, sociálnemu konsenzu, ale tiež kvôli skutočnosti, že ak kabotáž je, sa obmedzí na, na dopravu z piatočných ciest, dá sa urobiť tri zastávky za 7 dní, a to je dôvod, prečo máme jeden zo štyroch nákladných, jedno zo štyroch nákladných vozidel rázne na trase bez nákladu. Pozriem sa na túto otázku komplexne a pokúsim sa nájsť jasné, jednoduché pravidlo, ktoré by bolo spravodlivé, spravodlivé a ktoré by súčasne zabezpečilo, že naše životné prostredie si všímame zodpovedným spôsobom a vytvárame pravidlá, ktoré sú ľahko pochopiteľné a oveľa lepšie uplatniteľné. This is Massimiliano Salini. Ďalším rečníkom je pán Salini. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Ďakujem, pán Ševčovič, pán predseda som tu. E, na začiatku ste hovorili o, o európskej železničnej doprave a e, men, systéme riadenia tejto dopravy ERTMS. Jeho e, zmy, zmyslom bolo byť dôležitým zjednocujúcim faktorom určitou interoperabilitou v Európskej únii, ale sú tu výzvy technických špecifikácií e, systému e, RTMS. A tu mám dve otázky k tejto problematike. Prvá, súhlasíte so mnou, že treba podporiť ďalšie kroky, e, ktoré by viedli k stabilizácii RTMS, jeho rozmiestňovania. A druhá otázka, zabezpečíte to, že Európska železničná agentúra bude mať na starosti e, autorizácie e, na oboch stranách, na oboch hraniciach e, zariadenia ERTMS. Ďakujem. Myslím si, že ste vyzdvihli otázku, ktorá je pre budúcnosť európskej európskeho železničného priemyslu taká dôležitá, pretože tento systém považujú všetci za veľmi moderný, najmodernejší signalizačný systém, ktorý sa vyvinul, ktorý má zabezpečiť, že ako náhle ho e, rozmiestnime, budeme mať viac e, vlakov, viac e, cestujúcich, e, oveľa lepšiu bezpečnostnú situáciu, viac zamestna- e, pracovných miest a toto všetko napriek skutočnosti, že tento vývoj, že tento systém je e, E, rozvinutý. Napriek tomu pokrivkávame v, takej tej, v takomto e, rýchlom rozmiestnení tohoto systému, takže je potrebné mať naozaj e, manažovanie, riadenie rozmiestnenia systému ERTMS, aby tie centrálne siete železnič ho mohli využívať pretože hovoríme tu naozaj o prekračovaní hraníc e, medzi kraj, krajinami. Viete, že ak by systém fungoval, e, mnohé tragické ne, e, nešťastia z minulých rokov mohli nevzniknúť jednoducho. Systém by bol býval bezpečnejší. Môžem len potvrdiť, že ERA by mala byť zodpovedná za všetky tie prevozy e, nákladov, takisto e, by mala byť zodpovedná za to, že rozmiestňovanie tohoto systému e, RTMS sa bude diať korektným spôsobom. A ja určite by som dal ERE na starosti technické špecifikácie náhradných dielov pre, pre tento systém. Teraz pán eh, Lundgren ešte raz. Ja som, ja som veľmi, veľmi rád. E, dúfam, že nezabudnete na to, aké to je eh, žiť za nízky plat, pretože to je realita mnoho ľudí. Pokiaľ ide o dopravu, tak ja som bol 30 rokov, rokov vodičom kamiónu a 10 rokov som pôsobil v zahraničí. E, v minulosti sme mali spoluprácu s prepravcami a teraz sú pravidlá kabotáže, ktoré otvárajú zadné dvierka tým, ktorí chcú zarábať ťažké peniaze a pritom platiť otrocké mzdy. Ja by som chcel ešte nastoliť otázku falošných vodických preukazov, ktoré sú u prepravcov veľmi bežné. Za 400 eur je možné kúpiť si vodický preukaz, pas a digitálnu kartu. A to so štátnou príšlusnosťou, ako chcete, môžete si aj tri kúpiť naraz. No a potom môžete jazdiť 24 hodín denne, pretože žiadny policajný úrad to nemôže kontrolovať. Jediný spôsob, ako vystopovať e, tieto falošné vodické preukazy je to, že musí existovať e, medzinárodný register, ktorý by kontroloval cezhraničnú dopravu. Takže keď pôjdete na políciu vo svojej krajine, tak budete zároveň registrovaní aj v tomto medzinárodnom registri, do ktorého budú mať prístup. A tým vlastne národná polícia získa možnosť kontrolovať či je to legálny vodický preukaz alebo falošný. To nebola otázka. But, but, but Viem, eh, čo eh, ste chceli týmto komunikovať. Určite nebolo vašim zámerom myslieť to tak, ako sa to naznačuje, pretože vieme, že práca týchto vodičov je veľmi zložitá a nemyslím si, že sú, že, uh, sú oni tými zlými, jednoducho robia tú, tú prácu, prevážajú tovary medzi vzdialenými krajinami, uh, prechádzajú naprieč Európou, vracajú sa pre svoj náklad, uh, nechcú, mať, nechcú ísť bez nákladu, ak chceme sa vyhnúť zneužívaniu systému, musíme to riešiť, súhlasím. Ale otázka znie samozrejme, čo možno urobiť na úrovni európskej. A tu už som to viackrát bol povedal, e, treba e, pravidla zjednodušiť a vyjasniť, aby sa dobre vymáhali. Ale to musí byť e, e, v gestii národných e, orgánov. Teraz má slovo Jill Evans. Ďakujem. Moja otázka týka špecifických oblastí, e, pobrežných, e, horských oblastí, ostrovných oblastí, pretože tie, tieto e, oblasti sú veľmi ekologicky citlivé. Ja zastupujem Wales, ktorý nemá bohužiaľ e, koridory e, transeurópskej dopravnej siete a napriek tomu máme dôležité prepojenie s Írskom a veľmi potrebujeme investície, aby sme e, zmodernizovali naše železnice. Hovorili ste, že doprava sa to týka každého, ale dopravné politiky môžu ľudí i, i um, izolovať? Ako chcete zabezpečiť, aby uh, určite, určité oblasti, aké som spomínala, dostanú financovanie, ktoré majú ťažký prístup, ale potrebujú investovať kvôli cestovnému ruchu alebo z dôvodov iných? Ďakujem. Toto určite je veľmi dôležitá a zložitá otázka, pretože uh, rozumiem o čom hovoríte, doprava nie je e, dôležitá len pre integráciu ekonomík a, a, a integrovanie miest e, do regiónov, regiónov medzinárodných, do medzinárodných sietí, ale súčasne, pokiaľ ide o európske politiky a európsky rozpočet, tu musím povedať, že e, E, ten je primalý na to, aby sme pokryli všetky potreby a preto boli rozhodnutia také, že sa treba zamerať na transeurópske siete a zamerať sa na tie chýbajúce ohnívka, na tie e, blokády, na oblasti, ktoré veľmi spomalujú e, ekonomický rozvoj v Európe. Takže v prípade Walesu Nuž, ak by e, teda táto, e, táto oblasť nebola na zozname e, sieti na transeurópskej siete, ťažko bude nájsť možnosti financovania cez špecifické programy vo Velse, pretože jednoducho tie pravidlá, ktoré sa prijali, celkom jasne sa zameriavajú na využitie finančných zdrojov v prioritách TENTY. Teraz má slovo pán Malteze. Pán dezignovaný komisár, predtým ste nemali čas eh, odpovedať na otázku eh, kolegyne Deli eh, z Zelených, pokiaľ ide o železničnú trať vysokorýchlostnú medzi Turinom a Lyonom. Podľa mňa je to škandalozný prípad nesprávneho využívania verejných financií. Komisia v, roku dve, v marci 2013 e, sa rozhodla, že bude kofinancovať z tretiny e, túto, e, toto dielo. Medzi tým sa náklady ešte navýšili. Talianská a francúzska finančná situácia sa určite nezlepšili pochybnosť o e, ekonomickej e, udržateľnosti a e, dopade na životné prostredie, obzvlášť pokiaľ ide o druhý programovaný železničný tunel, sú čoraz závaznejšie. Takže nebolo by vhodné celý projekt podrobiť novému podrobnému prehodnoteniu, pokiaľ ide o ekonomickú otázku, zhodnotiť naozaj pre a proti No a e, možno by e, oveľa užitočnejšie projekty sa potom mohli v Európe financovať. E, Ďakujem aj za túto otázku. Je to jedna z uh, tém, ktorá sa živo diskutuje v Taliansku, vo Francúzsku, takisto v Európskom parlamente. Tu opätovne, čo treba povedať, e, že zoznam a projektov bol potvrdený, schválený a preto pre mňa e, je to európske zákonodarstvo, ktoré treba rešpektovať a môžem tiež rešpektovať e, to, čo vám viem slúbiť, všetky tie aspekty, pokiaľ ide o stavbu, konštruovanie týchto projektov, treba rešpektovať i ďalšie časti európskeho práva. Takže je tu naozaj je tu potrebná e, konzultácia s verejnosťou, aby sa rešpektovali všetky e, environmentálne pravidlá a všetky tie prvky, ktoré sú súčasťou rozhodnutia e, pred schválením projektu musia byť v poriadku v súlade s európskym zákonodárstvom. Ak by sme začali rozborovať ten zoznam transeurópskej dopravnej siete, tak by sme vlastne otvorili akúsi pandorinu skrinku. E, ja tvrdím, čo bolo schválené, čo bolo potvrdené týmto parlamentom a radou a teraz sa treba zamerať na implementáciu e, implementačnú e, exekutívnu časť, kde musíme využiť všetky časti európskej legislatívy tak, aby všetky normy a špecifika boli dobre rešpektované. Teraz má slovo pán Pavel Telička. Uh, Vítajte, plne podporujem, pán komisár, to, čo ste boli povedali, pokiaľ ide o implementáciu princípov, princípu use it or lose it. E, určite budem trvať na tom, že i ja, aby sa tento využíval. Už sa tu hovorilo o mýte e, v Nemecku, to bol veľmi relevantný bod. Myslím si, že aby sme v 50. rokoch hovorili o vytvorení, e, keď sme začali hovoriť v 50. rokoch, o tom stále ešte nemáme ten celoeurópsky priestor, stále prevažujú národné ambície. Neviem, či som dobre pochopil, či chcete znova spustiť diskusiu o internalizácii externých nákladov. E, potreboval by som tu jasný pohľad. A keď ste potom po druhé hovorili o rešpektovaní nediskriminácie, tak musím povedať, že my všetci vieme, že tie stanoviska z Nemecka sú uh, určitým, určitým uh, ospravedlňovaním tých kompenzácií. Ale ja uh, ne, nechcem, aby tu bolo skreslovanie trhu ani dokonca formou skrytých, skrytého zvyhodňovania. Ďalšia vec, jedno odporúčanie, ktoré by som vám dal, ak predkladáme legislatívu, ktorá zvyšuje administratívne bremeno, je určite tu spôsob zaviesť takú, ktorá to zniží. Jediný spôsob, ako znížiť byrokraciu, ktorá tak blokuje našu ekonomiku. Ďakujem vám. Verím, že s vašou pod, e, podporou, ak by som využil vašu podporu, bol by som pod tvrdou, tvrdou budem potrebovať vašu podporu, pretože budem pod tvrdou palbou pri vymáhaní systému use it or lose it, pretože naoz, naozaj finančné zdroje sú obmedzené. E, e, agenda veľmi dôležitá, počet projektov je veľký a preto jednoducho musíme presvedčiť členské krajiny, aby využili všetky financie na čas, alebo aby sa e, pripravili na možnosť straty tých prostriedkov budem sa snažiť e, implementovať tieto pravidla čo najlepšie. Pokiaľ ide o situáciu týkajúca sa mýta v Nemecku, ako som už e, bol povedal, teší ma na jednej strane, že táto diskusia e, v Nemecku sa začala o tom teda, ako internalizovať externé náklady, pretože Nemecko sa stále považuje za jednu z krajín s prvostriednou infraštruktúrou, ale v takejto ekonomike vnímame, že E, určité e, mosty sa e, uzatvárajú, že určité diálnice sa neudržujú. A teší ma preto, že táto rozpráva sa rozbehla o tom teda, ako i v Nemecku môžeme internalizovať externé náklady pri využívaní cestnej infraštruktúry. A sú tu dôležité dva princípy. Princíp, že znečisťovateľ platí a tiež nediskriminácia a tiež určite budem jasne prezentovať e, pozíciu. Ako náhle uvidím e, jasnú literu zákona, ktorý bude navrhovaný e, nemeckou vládou. Tieto princípy budú pre mňa dôležité. Mm, Ďakujem slovo má Robert Zile. Ďakujem pán Ševčovič za vaše odpovede. Chcem len povedať, že bolo veľmi eh, príjemné eh, vystúpiť po Pavlovi Teličkovi, ktorý bol dlho eh, koordinátorom pobaltských projektov. Väčšinou musím povedať, že my v, medzi ECR máme medzi sebou britských konzervatívcov. Tento týždeň e, majú veľa práce so svojou e, internou konferenciou, takže chcem vám položiť za e, môjho britského kolegu Jackie Fostera otázku týkajúcu e, sa e, E, teda vesmíru. E, chýba nám tam e, aj pokrok vo vytvorení jednotného európskeho neba. Takže vidíte, je to veľmi jednoduchá otázka, ktorú mám pre vás. Viem si to, viem si to, predst- viem si to predstaviť a pokiaľ ide o otázku, ktorá tu odznela, tak si myslím, že všetci E, ktorí majú pozitívnu budúcnosť na pamäti, keď budúcnosť leteckého priemyslu a tak ďalej, tak musia byť určite frustrovaní tým malým pokrokom v oblasti jednotného európskeho neba. My sa snažíme situáciu zlepšiť formou tzv. VBU, ktoré rozdelia systém na 9 územných prvkov ktoré síce nie sú ideálne, tieto funkčné bloky priestoru, ale zároveň zaistia kratšie cesty, priamejšie lety a ušetria, ušetrí sa palivo a podobne. Myslím si, že tu pôjde o úsporu 5 miliárd ročne, ako som už povedal. Pokrok je zatiaľ obmedzený a to je pre nás sklamaním. Preto by som chcel navrhnúť jednak využitie stále výraznejšieho kritéria výkonnosti, teda jednotlivé funkčné bloky e, vzdušného priestoru by mali spĺňať isté kritéria, e, koľko znižiť e, emisie CO2, keď, keď sa skráti let a využiť efektívnosť leteckej dopravy pretože budeme môcť zahájiť zdravú konkurenciu medzi blokmi, z ktorých jeden je napríklad lepší a dokáže ušetriť väčšinu prostriedkov. No a samozrejme, keď uvidíme trvalé zanedbávanie systému FAP, tak nebudeme mať inú alternatívu, ako započať e,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 A sme teraz na konci tohto dlhého maratónu. Myslím si, že vy ste vynikajúci e, diplomat. E, to sa e, odráža na celej vašej kariére. A teraz ste sa opísali úlohám nášho výboru. Ja už na veľa mojich otázok som dostal odpoveď. Keď sme sa včera zaoberali odbornými otázkami, Eh, Napadlo ma v budúcich rokoch vašej eh, kariéry, eh, ako chcete pracovať na vašej predstave Európy, ako vidíte vaše ciele, čo je to najdôležitejšie pre vás, čo by ste chceli dosiahnuť for this, uh, uh, for this uh, philosophical question. Veľmi pekne ďakujem za túto filozofickú otázku. Viete, že som svojou náturou optimista a verím, že budúcnosť je jasná, svetlá. Myslím si, že za posledných 5 rokov Európa prešla ťažkým obdobím. Zažili sme veľa a boli to aj chvíle, keď sme boli naozaj na hranici rozpadu európskej integrácie, ale keď hovoríme napríklad s pánom predsedom o tom, ako vyzerala situácia pred 25 rokmi a kde sme teraz, tak sme zažili historický pokrok a aj napriek e, tým posledným krízovým rokom si ešte nedokážeme naplno uvedomiť, ako sa Európa výrazne rozvinula a ako sa vyvinula k lepšiemu a toho si treba vážiť pre mňa alebo pre toho, kto vyrastal v Bratislave za železnou opočou, oponou, rozmýšľať o tom, že niekedy ľahko prídem do Rakúska bez toho, že by ma zastavili colníci, strážnici, to je pre mňa zázrak, e, ktorý tu musím spomenúť. A je úplne skvelé, že pre naše deti je už takéto cestovanie samozrejme, samozrejme, že pre nich neexistujú hranice v Európe, že neexistujú hraničné kontroly a tak by to malo byť. A myslím si, že by sme mali postupovať e, takisto aj v doprave. Práve tento výbor je zaviazaný tomuto pokroku a my rovnako vieme, že mnohí experti, ktorí venovali celú svoju kariéru práve oblasti dopravy, a vieme, že e, vy ste veľmi proeurópsky orientovaní a že chcete vytvoriť jednotný európsky priestor, ktorý nebude oddelený protekcionizmom ani hranicami. Budeme tu mať jednu Európu pre dopravu, aj pre dopravu. Napriek tomu tu máme ešte e, jednu poslednú otázku, napriek teda tomu potlesku, e, takže pani Elžbieta e, Lukačevská. Ďakujem, ja prejdem rovno k otázke. Určite už ste počuli o tejto otázke, ale ako vy hodnotíte súčasnú situáciu na trhu, na preprave tovarov a kabotáže, aký je vývoj e, európskej prepravy e, tovarov využíva celý potenciál a aký e, môže byť výnos tohto sektoru. Ja myslím najmä na to, ako je možné zmeniť situáciu a myslíte si, že komisia by mala nájsť spôsob, ako pomôcť operatérom, ktorí sa zaoberajú transportom, ktorí stratili svoje možnosti e, tranzitu a transporty a to v dôsledku embarga, ktoré Rusko aplikuje na krajiny Európskej únie. Ďakujem. Thank you very much. As, uh... Ďakujem veľmi pekne. Ako som už povedal, otázka kabotáže je, e, všetci chápeme, zo, zo sociálneho pohľadu veľmi citlivou, aj keď teda iba 2% e, tovaru sa takýmto systémom prepravujú. E, treba tu vyjasniť a zjednodušiť pravidlá a ja dúfam, že to znovu zavedie pocit sociálnej e, istoty medzi e, vodičmi. Ja si myslím, že toto je veľmi dôležité. A dôležitá je oblasť uplatňovania pravidel, správneho uplatňovania pravidel, ktorá je však úlohou členských štátov. Mal by sme čo najlepšie využívať nové technológie, napríklad e, pre meranie toho, či tieto pravidlá sa skutočne rešpektujú, ako napríklad digitálny e, tachograf a iné technológie, ktoré nám e, prinesie aj nový navigačný systém a satelitný potenciál, ktorý Európa získa. A keď Európa bude jednotkou v logistike, takisto budeme môcť využívať naše e, know-how e, na to, aby sme lepšie plánovali e, jednotlivé témy v oblasti prepravy a dopravy, logistické integrácie, intermodálnej dopravy o ktorú sa snažíme v Európe. E, chceme zamedzovať tomu, aby sme poškodzovali životné prostredie, aby sme e, strácali peniaze. E, ako tomu je v prípade toho, že kamiony chodia po cestách prázdne? Pokiaľ ide o tú otázku na ruských hraniciach, to je neakceptovateľné. Je zrejme, že budúca komisia E, sa bude vážne zaoberať touto otázkou a e, bude hľadať riešenie e, s ruskou stranou, pretože naši pracovníci v oblasti cestnej dopravy nemôžu trpieť kvôli tomu, že je tu napätie medzi Európskou úniou.